Eh, Vážení kolegovia, prosím, zaujmite svoje miesta. Začali by sme s doobednou chôdzou. Najskôr budeme hlasovať o návrhu uznesenia o integračnom procese Albánska. Takže prosím, Posaďte sa na svoje miesta. Dúfam, že máte svoje hlasovacie karty. Najskôr si otestujeme hlasovacie zariadenie. Ak teda ste si kartu zavudli, tak si ju nechajte doniesť čím skôr. Prosím, sunte kartu. Testujeme hlasovacie zariadenie. Stlačte ľubovoľné tlačítko. E aperta la prova di voto. Prosím, hlasujte. Tridsaťdeväť hlasujúcich.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 Ci sono ancora molti colleghi che hanno inserito la scheda, ma... Pýtam sa, či sú kolegovia, ktorí možno, že vsunuli kartu a nakoniec nehlasovali, ale napriek tomu si myslím, že by sme mohli začať. Takže teraz hlasujeme o návrhu uznesenia o Albánsku. Prvý odsek Pozmeňujúci návrh 8, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava? Prijaté. Pozmeňujúci návrh číslo 9 v dvoch častiach. Prvá časť, kto je za? Proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Prijaté. Druhá časť, kto je za? Proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Prijaté. Pozmeňujúci návrh číslo 10, kto je za? proti, kto sa zdržiava hlasovania zamietnuté, číslo 11, kto je za, proti, kto sa zdržiava hlasovania prijaté, po kompromis číslo 1, kto je za, proti, kto sa zdržiava hlasovania prijaté, teraz na vrch 20, druhá časť, kto je za, proti, kto sa zdržiava hlasovania prijaté. Číslo 21, kto je za, proti, kto sa zdržiava hlasovania prijaté. Pozmenujúci na číslo 22, kto je za, proti, kto sa zdržiava hlasovania prijaté. Pozmenujúci návrh číslo 23 až po demokratické voľby, kto je za, proti, kto sa zdržíva hlasovania, zamietnuté. Číslo 24, kto je za, proti, kto sa zdržiava hlasovania, prijaté. Návrh číslo 26 v dvoch častiach. Prv, za, za prvú časť, proti prvej časti, Je to, myslím, zamietnuté. Druhá časť. Chcete si to overiť elektronicky? Nech sa páči. Prosím, hlasujte. Prvá časť pozmenujúceho návrhu 26. Päťdesiat dva 50 hlasujúcich, 23 za, 21 proti, 6 sa zdržali hlasovania prijaté. Druhá časť odpadá. Teraz číslo 27, kto je za, proti, kto sa zdržiava hlasovania zamietnuté. Ústny pozmeňujúci návrh číslo 1, kto je za, proti, kto sa zdržiava hlasovania? Prijaté. Pozmeňujúci návrh číslo 31. Kto je za? Teda pozmeňujúci návrh číslo 29, o tom sme nehlasovali. Preto hlasujeme teraz až o 31. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržia hlasovania prijaté? E, pardon, zamietnuté. Kompromisný návrh číslo 2. Kto je za? Proti? Kto sa zdržia hlasovania prijaté? Pozmenujú kompromisný návrh číslo 3. Kto je za? Proti? Kto sa zdržiava hlasovania prijaté? Pozmeňujúci návrh číslo 46. Kto je za? proti, kto sa zdržiava hlasovania zamietnuté, číslo 47 za, proti, kto sa zdržiava hlasovania prijaté, číslo 48 za, proti, kto sa zdržiava hlasovania prijaté. Štyridsaťdeväť no, 49 za, proti, kto sa zdržiava hlasovania. Prijaté 50 za, proti, kto sa zdržiava hlasovania. Prijaté číslo 51 v dvoch častiach. Prvá časť za, proti, kto sa zdržiava hlasovania. Prijaté. Druhá časť za, proti, kto sa zdržiava hlasovania. Zamietnuté. 52 za, proti, Nie je mi to úplne jasné, overíme si to elektronicky. 52, prosím, hlasujte elektronicky. Končím hlasovanie. 51 hlasujúcich, 33 za, 17 proti, 1 sa zdržal hlasovania prijaté, 53 za, proti, kto sa zdržoval hlasovania prijaté. Prosím, dobre dvíhajte ruky, pretože inak musíme hlasovať elektronicky 54 za, proti, kto sa zdržiava hlasovania, zamietnuté. 55 Dobre, môžeme si to overiť elektronicky. Číslo 54. Prosím, hlasujte. Preto hovorím, že musíte naozaj dvíhať ruku, aby som to mohol správne spočítať. 50, 52 hlasovalo, 40 za, 11 proti, prijaté. 55 za, proti. Do hlasovania prijaté, 56 za, proti, kto sa zdržal hlasovania prijaté, 57 za, proti, kto sa zdržal hlasovania prijaté. 59, 58 odpada, 59 za, proti, kto sa zdržal hlasovania prijaté, 60 za, proti, kto sa zdržal hlasovania prijaté, kompromis číslo 10, kto je za, proti, kto sa zdržíva hlasovania prijaté, 62 za, proti, kto sa zdržíva hlasovania prijaté, kompromis 4, kto je za, proti, kto sa zdržíva hlasovania prijaté, kompromis číslo 5 za, proti, kto sa zdržíva hlasovania prijaté. Teraz pozmeňujúci návrh číslo 73 za, proti, Ja by som si to asi overil, takže 73, prosím, elektronicky hlasujte. 52 hlasovalo, 24 za, 27 proti, zamietnuté. 74 za, proti, to sa zdržieva hlasovania, prijaté, 75 za, proti, kto sa zdržiava hlasovania prijaté, 76 za, proti, kto sa zdržiava hlasovania prijaté, 77 za, proti, kto sa zdržiava hlasovania prijaté, 78 za, proti. Nie je to jednoznačné, takže 78, prosím, elektronicky hlasujte. Končím hlasovanie. 31 za, 21 proti, prijaté. Nie, nakoniec 22 proti. Ale napriek tomu je to prijaté. 79 za, proti. Kto sa zdržiava hlasovania prijaté? 80 za, proti. Kto sa zdržiava hlasovania zamietnuté? 81 za, proti, kto sa zdržuje hlasovania zamietnuté, 82 za, proti, zdržuje hlasovania prijaté, 83 za, proti, kto sa zdržuje hlasovania prijaté, 84 za, proti, kto sa zdržuje hlasovania prijaté, 6. <clears throat> kompromis za, proti, overíme si to. A nie, je to prijaté. Takže 7. kompromis za, proti, kto sa zdržiava hlasovania prijaté. 92, ústny pozmenujúci návrh, kto je za, proti, kto sa zdržiava hlasovania prijaté. 93, 94 spolu za, proti, kto sa zdržiava hlasovania zamietnuté. 95 93-94 vraj treba elektronicky overiť, takže nech sa páči, hlasujte. Končím hlasovanie. 28 proti, 25 za, zamietnuté. 95. Za. Proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Opäť to nie je jednoznačné. Prosím, hlasujte elektronicky o 95. -ke. Končím hlasovanie. Prijaté jedným hlasom 26 za, 25 proti. Takže nakoniec 27 za, takže prijaté. 100 za, proti, kto sa zdržuje hlasovania zamietnuté, kompromis číslo 8 za, proti, kto sa zdržuje hlasovanie prijaté, 102 za, proti, kto sa zdržuje hlasovania prijaté, 98 odpadá, Kompromis číslo 9 za, proti, kto sa zdržíva hlasovania prijaté. 105 za, proti, kto sa zdržíva hlasovania. Ja mám pocit, že je to zamietnuté. 106 za, proti, kto sa zdržíva hlasovania. Zamietnuté 108 odpadá 109 v dvoch častiach. Prvá časť za, proti. To sa zdržíva hlasovania. Myslím, že je to zamietnuté, ale overíme si to elektronicky. 109, prvá časť. Hlasujte, prosím. Končím hlasovanie. za, 22 proti, prijaté. Druhá časť. Za, proti, to sa hlasovania zamietnuté, 110 za, proti, to sa držíva hlasovania prijaté, 111 za, proti, to sa držíva hlasovania prijaté, 112 za, proti, zdržová hlasovania prijaté. 114 teraz za, proti, to sa zdržová hlasovania zamietnuté. Číslo 3 za, proti, to sa zdržová hlasovania zamietnuté. Číslo 4, tým som si istý, 4 za, proti, kto sa zdržíva hlasovania zamietnuté? Číslo 5 za. Proti. Kto sa zdržíva hlasovania prijaté? 6 za. Proti. Kto sa zdržíva hlasovania prijaté? 7 za. Proti. Kto sa zdržíva hlasovania prijaté? Číslo 1 za. Proti. Kto sa zdržíva hlasovania prijaté? Číslo 2 za. Proti. Kto sa zdržíva hlasovania prijaté? Teraz elektronicky hlasujeme o takto pozmenenom návrhu správy. Nech sa páči, hlasujte. Hlasovanie končím. Päťdesiatdeväť za, jeden proti. Nik sa nezdržal hlasovania. Blahoželám spravodajcovi. Návrh uznesenia je e, prijatý. Blahoželám spravodajcovi. Návrh uznesenia teraz o Európskom integračnom procese Kosova. Číslo 30 za, proti kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnuté. V dvoch častiach. 31 v troch častiach. Prvá časť za, proti. Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnuté. Druhá časť za, proti. Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnuté. Tretia časť za, proti kto sa zdržíva hlasovania zamietnuté? 32. A nie, myslím, že je to jasné. 32, 33 za, proti. Kto sa zdržíva hlasovania zamietnuté? 34. Za celé e, proti Musíme si overiť hlasovanie v prípade 34. Sú tam spojené tri časti, ale je to jedno jediné hlasovanie. Hlasovanie je ukončené. 26 za, 35 proti. Jedno e, pardon, zamietnuté 35 za, proti, kto sa držíva hlasovania. Myslím, že je to zamietnuté. 35 elektronicky. 31 za, 27 proti. Prijaté. 36 za. Proti. Kto sa zdržiava hlasovania prijaté. 37 za. Proti. Kto sa zdržiava hlasovania zamietnuté. 38 za. Proti. Kto sa zdržiava hlasovania zamietnuté. 39. Niekto sa hlasil slovo? Ja mám ťažkosti sledovať e, toto hlasovanie, pretože v tom hlasovacom zozname zdá sa sú isté ťažkosti. Mne sa to nedobre sleduje. Áno, je jasné, že sa treba sústrediť a na to musí byť ticho v miestnosti. Mohli by ste povedať, teda či chcete za alebo nie hlasovať e, dvihnutím palca 40 za, proti, kto sa držíva hlasovania zamietnuté, 41 za, proti, kto sa zdržíva hlasovania zamietnuté, 42 Budeme hlasovať o celom návrhu. Kto je za? Proti? Kto sa zdržuje hlasovania? Zamietnuté. 43. Viacero časti, ale všetky spolu. Kto je za? Proti? Kto sa zdržuje hlasovania? Zamietnuté. 44 za. Proti? Kto sa zdržuje hlasovania? Prijaté. 45 za Proti? Kto sa zdržovia hlasovania? Hlasujeme elektronicky o čísle 45. Končím hlasovanie. 33 za, 29 proti, prijaté 46 za, proti. Kto sa zdržiava hlasovania zamietnuté, 47 za, proti. Kto sa zdržiava hlasovania zamietnuté, 48 za, proti. Kto sa zdržiava hlasovania zamietnuté, 49 v troch častiach, za prvú časť, proti. Ja myslím, že si to musíme overiť elektronicky. Prvá časť 49. Prosím, hlasujte. Končím hlasovanie. 28 za, 34 proti, zamietnuté. Druhá časť. Za, proti. Kto sa zdržoval hlasovania, zamietnuté. Tretia časť. Za, proti. Kto sa zdržoval hlasovania, zamietnuté. 50 za, proti. Kto sa zdržoval hlasovania, zamietnuté. 51. Aj tu hlasujeme o všetkých odsekoch za, proti, tu sa država hlasovania zamietnuté. 52, 53 spolu za, proti, tu sa zdržíva hlasovania. Nie je to úplne jasné. Overíme si to elektronicky, nech sa páči. Končím hlasovanie. 31 za, 28 proti. Je to prijaté. 54 za, proti. Kto sa zdržiava hlasovania zamietnuté? 55 za, proti. Kto sa zdržiava hlasovania zamietnuté? 56 za, proti. Kto sa zdržíva hlasovania zamietnuté. 57 za. Proti. Kto sa zdržíva hlasovania zamietnuté. 58 za. Proti. Kto sa zdržíva hlasovania zamietnuté. 59. Všetky časti spolu za. Proti. Kto sa zdržíva hlasovania zamietnuté. 60 za. Proti kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnuté. 62 za. Proti. Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnuté. 63 za. Proti. Kto sa zdržiava hlasovania? Prijaté. 61. Amblok za. Proti. Kto sa zdržiava hlasovania? Zdá sa mi to byť prijaté, ale môžeme si to overiť elektronicky. Nech sa páči číslo 61. Hlasujte. Končím hlasovanie 29 za, 30 proti. Nie, 31 Pár hlasmi ale zamietnuté. 64 za. Proti. Kto sa zdržiava hlasovania? Prijaté. 65 za. Proti. Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnuté. 66 za. Proti. Kto sa zdržiava hlasovania? Prijaté. Nie, nie, bolo to zamietnuté, máte pravdu. <laughs> Videl som to správne, ale nepovedala som správne slovo. 66 zamietnuté, 67 za. Dobre, elektronicky si overíme hlasovanie o 66. -ke. Prosím, hlasujte. 66. 64 votanti, 63. 64 odovzdaných hlasov. 44 proti 19 zamietli, 67 za, proti, zdržal sa niekto hlasovania, prijaté 68 za, kto je proti, Zdržal sa niekto hlasovania prijaté. 69. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto? zamietnutá. 70. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? zamietnutá. 71. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Zamietnuté. 72. Kto je za? Proti? Zdržal sa? Zamietnuté. 73. Kto je za? Proti? Zdržal sa? Zamietnuté. 74. Kto je za? Proti? Zdržal sa? Zamietnuté. Pozmeňovací návrh číslo 75 a 106 v dvoch častiach. Prvá časť, kto je za? Proti? Zdržal sa? Prijaté. Druhá časť, kto je za? Proti? Nie som si istý, takže 75 a 106 skontrolujeme ich elektronicky. 64 hlasov, 62 hlasov, končím hlasovanie, 34 proti, 28 za, zamietnuté, 29 za. 76, kto je za, proti? zdržal sa, zamietnuté. 77, kto je za, proti, zdržal sa, zamietnuté. 78 za, proti, zdržal sa, zamietnuté. 79, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 80 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 81 za, proti, zdržali sa zamietnuté 82 za, proti, zdržali sa zamietnuté 83 za, proti, zdržali sa prijaté 84 za, proti, zamietnuté 85, kto je za, proti, Zdržali sa? Zamietnuté 86. Kto je za? Proti? Nie som si istý, takže overíme si to elektronicky. Otváram hlasovanie elektronické k 86. 64 kariet, 63 hlasujúcich. Končím hlasovanie. 30 proti, 33 za takže prijaté. 87. Kto je za? Ospravedlňujem sa. Tieto tri návrhy odpadajú, takže prejdeme hneď k 89. Viac častí, ale budeme o všetkých spoločne hlasovať. Kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté. 90. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Kompromis 1. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijatý. Kompromis číslo 2. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. 96. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijatý. 98. Proti? Zdržali sa? Prijaté. 99 vo dvoch častiach. O prvej časti hlasujeme. Kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté. Druhá časť. Kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté. Stovka stiahnutá, takže 101. Kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté 102. Za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 103 za, proti, zdržali sa zamietnuté 104 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Kompromis 3, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. 112, kto je za, proti, zdržali sa zamietnuté. 113 za, Proti? Zdržali sa prijaté. 114 za. Proti? Zdržali sa zamietnuté. 115 za. Tu som urobil chybu. Schválili sme číslo 113, to znamená, že 115 odpada, takže prejdeme k 116, kto je za? 116 za, proti? zdržali sa, zamietnuté. 117 vo dvoch častiach. O prvej časti hlasujeme, kto je za, proti, zamietnuté. Druhá časť 117, kto je za, proti, zdržali sa. Myslím, že je to prijaté, každopádne nie je to úplne jasné, takže druhá časť 117 elektronicky, zahajujem hlasovanie. 64 kariet, 62 hlasujúcich, končím hlasovanie. 20 proti, 40 za. Takže jasne prijaté. Nedvíhali ste dobré ruky. 118, kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté. 119 za? Proti? Zdržali sa prijaté. 120 bola stiahnutá, takže 121, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Ústny pozmeňovací návrh za, proti, zdržali sa, prijatý. 122, kto je za, proti, zdržali sa, prijatý. 123, kto je za, proti, Nie je to úplne jasné, takže 123 skontrolujeme elektronicky. Hlasujeme. 64 kariet, 60 hlasujúcich. Končím hlasovanie 28 proti 34 a za prijaté. 124, kto je za? Proti? Zdržal sa prijatý. 125, kto je za? Proti? zdržali sa zamietnuté. 126 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 127 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 128 vo dvoch častiach. O prvej časti hlasujeme, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. Ospravedlňujem sa zamietnuté. Druhá časť za, proti. Musíme si to skontrolovať, túto druhú časť 128 elektronicky. 64 kariet, 63 hlasovalo, okončím hlasovanie, 22 proti, 41 za prijaté. 129, kto je za, proti, zdržali sa zamietnuté. 130, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. 131 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 132 za, proti, zdržali sa prijaté. 133 za, proti, zdržali sa pri zamietnuté. 134 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Ústny pozmeňovací návrh 2 za, proti, zdržali sa, prijatý. 135 za, proti, zdržali sa, prijatý. 138 za, proti, zdržali sa, prijatý. 136, 160 za, proti, zdržali sa, prijatý 137 za, proti, zdržali sa, prijatý 139, 140 e, stiahnuté, takže 141, kto je za, proti. Nie som si istý, prepáčte, takže skontrolujem e, to elektronicky. 141, hlasujem elektronicky. 64 kariet, 63 hlasujúcich. Končím hlasovanie. 17 proti, 45 za. Takže prijaté veľkou väčšinou, ale nevidel som dobre zdvihnuté ruky. 142, kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté. 143, kto je za? Tu je požiadavka overiť si to elektronicky. Takže 142 elektronicky. 63 hlasujúcich. Končím hlasovanie. 40 proti, 23 za. Zamietnuté. 143. Kto je za? Proti? Zdržal sa? Prijaté. 144. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto zamietnuté. 145 za, proti, zdržal sa, prijaté. 146 za, proti, zdržal sa niekto, zamietnuté. 147, kto je za, proti, zdržal sa niekto, zamietnuté. 148 za, proti, zdržal sa niekto, zamietnuté. 149 za, proti, zdržal sa, zamietnuté. Zahajujem elektronické hlasovanie k 149. Overíme si to. 64 kariet, 62 hlasujúcich, končím hlasovanie. 33 proti, 28 za. 34 proti, zamietnuté. 150, kto je za, proti? Zdržal sa niekto, zamietnuté. 151, kto je za? Proti? Zdržal sa niekto prijaté. 152, kto je za? Proti? Zdržal sa zamietnuté. 153, 154, 155 identické. Kto je za? Proti? Zdržal sa? Zamietnuté. 156. To bolo jasné. 150, e, každopádne elektronicky e, pre istotu 153 45 skontrolujeme. 64 kariet, 61 hlasujúcich, hlasovanie je ukončené, 42 proti, 18 za, ako vidíte zamietnuté. 156 za, proti, Zdržal sa niekto? Prijaté. 157. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Zamietnuté. 158. Kto je za? Proti? Zdržal sa? Prijatý. 159 za? Proti? Zdržal sa niekto? Prijatý. 161. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Prijali sme 136, takže 161 odpada, nebudeme o nej hlasovať, ospravedlňujem sa, budem postupovať radšej pomalšie. 162, 163, 164, kto je za, proti, kto sa zdržal hlasovania, zamietnuté 165, oddelené hlasovanie o prvej časti, kto je za, proti, zdržal sa niekto hlasovania, zamietnuté druhá časť, kto je za, Proti? Zdržal sa niekto? Prijaté. 166. Kto je za? Proti? Zdržal sa? Prijaté. 167. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Zamietnuté. 168. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Zamietnuté. E, odôvodnenie A. 17. Kto je za? proti, zdržali sa zamietnuté 18, kto je za, proti, zdržal sa niekto, prijaté 19, kto je za, proti, zdržal sa niekto, zamietnuté 20. Zamietli sme 19, takže budeme hlasovať o 20, kto je za, proti. Zdržal sa niekto? Zamietnuté. 21. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Zamietnuté 22. Takže elektronicky ešte raz o 21. Zahajujem hlasovanie. Bolo mi to jasné, ale overíme si to. 21. si overujeme elektronicky. Niekedy je kontrola predsa len dobrá. Končím hlasovanie 46 k 12. Zamietnuté 22. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto hlasovania zamietnuté? 23. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Zamietnuté. 24. Kto je za? Proti? Zdržal sa? Zamietnuté. 25. Za? Proti? Zdržal sa. Prijaté 26. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Zamietnuté. Je to skôr áno, ale overíme si to elektronicky. 26 elektronicky. Prosím, hlasujte. 62 hlasujúcich. Končím hlasovanie. 16 k 42. Návrh je prijatý. Dvadsať šestka. Teraz majú 27 v dvoch častiach. O prvej časti hlasujeme k 27, kto je za, proti, zamietnuté. Druhá časť, kto je za, proti, Zamietnuté. 28. Kto je za? Proti? Radšej by som si to overil. 28. Začínam hlasovanie. Zahajujem hlasovanie elektronické. 63 kariet, 61 hlasujúcich. Končím hlasovanie. 27 proti, 34 za prijaté. 29, kto je za? Proti? Zdržal sa zamietnuté. 1, kto je za? Proti? Zdržal sa zamietnuté. 2, kto je za? Proti? Dvojku si overíme elektronicky. 63 kariet, 62 hlasujúcich. Končím hlasovanie. 27 proti, 33 za prijaté. Trojka. Dvojka, teda trojka, prepačte, kto je za? Proti, zdržali sa, zamietnuté. Štvorka, kto je za? Proti, zdržali sa, zamietnuté. Prejdime k sedmičke, osmičke, kto je za? proti, zdržali sa zamietnuté. A teraz eh, hlasovanie po častiach o pozmeňovacom návrhu 9. O prvej časti hlasujeme, kto je za, proti. Radšej si to overíme elektronicky. Prvá časť deviatky. Zahajujem hlasovanie. 63 kariet, 61 hlasujúcich. Končím hlasovanie. 28 proti, 28 za. Druhá časť, prvá časť teda bola prijatá, druhá časť, kto je za, proti, zdržal sa niekto, zamietnuté číslo 10, kto je za, proti, zdržal sa niekto, zamietnuté 11 za, proti, Zdržali sa. Povedal by som, že prijaté. dvanáctka. Kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté. 13 za. Proti? Zdržal sa niekto hlasovania zamietnuté. 14. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto zamietnuté. 15 a 16. Takže pred chvíľou e, ten návrh bol prijatý. 15, 16, kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Zamietnuté. Elektronicky hlasujme o celom návrhu. E, zahajujem hlasovanie. 63 kariet, 63 hlasujúcich, končím hlasovanie. 14 k 45 prijaté k 46 pretože jedno zariadenie nefunguje. Takže gratulujeme spravodajcovi, je to prijaté. Hm? Prejdeme k hlasovaniu o Islande. Začneme ústnym pozmeňovacím návrhom Terry, Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Prijaté. Ústny pozmeňovací návrh 4. Kto je za? Proti? Kto sa zdržal? Prijatý. Prejdeme k 13. Kto je za? Proti? Zdržal sa? Prijatý. 15. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Zamietnutý. 16 odpada. 17, kto je za, proti, kto sa zdržal, zamietnutý. Kompromis 1, kto je za, proti, zdržal sa, prijatý. Teraz prejdeme k 21, kto je za, proti, Skontrolujeme si to elektronicky. Hlasujeme o 21. 57 hlasujúcich, 22 k 34 zamietnutý je tento pozmeňovací návrh. Teraz prejdeme k 20, e, ku kompromisu 2, kto je za, proti, zdržal sa niekto prijatý. Teraz prejdeme k 27, kto je za, proti, zdržal sa niekto prijatý. 28, kto je za, proti, Zdržal sa niekto hlasovania zamietnutý 29, kto je za? Proti? Zdržal sa zamietnutý 30, kto je za? Proti? Zdržal sa niekto hlasovania prijatý kompromis 3 v dvoch častiach. Prvá časť, kto je za? Proti? Zdržal sa niekto prijatý druhá časť, kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Prijaté Nesúhlasíte, takže hlasujme teda elektronicky, skontrolujeme si toto hlasovanie k trojke, druhá časť. 59 kariet vložených do prístrojov, 56 hlasujúcich, končím hlasovanie. Zamietnuté 30 hlasmi k 26. A teraz prejdeme k pozmeňovaciemu návrhu 31. O 31 budeme hlasovať. Nie, prepačte. 37, takže všetko predchádzajúce odpada, lebo sme schválili prvú časť kompromisu 3. Takže 37, kto je za, proti, kto sa zdržal hlasovania? Zamietnuté. 38. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Prijaté. Štvorka kompromis. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Prijatý. A teraz kompromis 5. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Prijatý. Kompromis 6. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Prijatý. 45. Kto je za? Proti? Povedal by som, že zamietnuté. 46. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Zamietnuté. 47. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Zamietnuté. 48. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? E, zamietnuté. Sedmička. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Prijaté. Kompromis 8. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Prijatý. A teraz prejdime k úvodným ustanoveniam. Dvojka. Za. Proti. Prijaté. Trojka. Kto je za? Proti. Zdržal sa niekto? Zamietnuté. Štvorka. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto? Zamietnuté. Peťka. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Prijaté. Sedmička. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Zamietnuté. Osmička. Kto je za? Proti? Zdržal sa odsúhlasené. Deviatka. Kto je za? Proti? Zdržal sa odsúhlasené. Desiatka, kto je za, proti, zdržal sa niekto prijaté. Jedenáctka, kto je za, proti, zdržal sa niekto prijaté. A teraz ústny pozmeňovací návrh 1, kto je za, proti, zdržal sa niekto prijaté. Návrh 1, kto je za? Aha, bol prijatý tým pádom. Eh, ústny pozmeňovací návrh 1 bol prijatý a teraz ústny pozmeňovací návrh 2. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Prijatý. Takže hlasujeme elektronicky o celom návrhu. Hlasujeme, prosím. 56 kartičiek bolo vložených do prístrojov, 54 hlasujúcich. Končím hlasovanie. 1 proti, nikto sa nezdržal, 53 za. Gratulujeme spravodajcovi. Návrh, bol, návrh uznesenia bol schválený. Posledné hlasovanie. To sú satelitné systémy. Odsek 1, pozmeňovací návrh 1. Nie, prepačte, ten bol stiahnutý. Ústny pozmeňovací návrh 1, o ňom budeme hlasovať, kto je za, proti, zdržal sa niekto, prijaté. Ústny pozmeňovací návrh 2. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Zamietnuté. Sedmička, štvorka. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Zamietnuté. Návrh 5. Kto je za? Proti? Kto sa zdržal? Prijatý. Šestka. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Zamietnutý. Sedmička. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto hlasovania zamietnutý. Osmička, kto je za? Proti? Kto sa zdržal prijatý? Desiatka, kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Hm, povedal som desiatku, prepačte, chcel som povedať deviatku, hlasujeme o deviatke, kto je za, proti, zdržal sa niekto zamietnuté, teraz desiatka, kto je za, proti, zdržal sa niekto prijatý. A teraz elektronicky hlasujeme o celom návrhu uznesenia. Hlasujte prosím. 56 kartečiek bolo vložených do prístrojov, 53 vás hlasovalo, plus Omen Reuten je za. Pán predseda, len by som chcela povedať, že sme začali eh, včas a vy ste ale postupovali veľmi, veľmi efektívne, takže vám k tomu chcem zagratulovať. Ďakujem pekne. Áno, to človeka niekedy poteší takýto kompliment od dámy. Že proti traja, 41 za, prijaté. Gratulujeme pani spravodajkyni, týmto končíme hlasovanie a e, začneme o 3 minútky po krátkej prestávke.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 Bene, va bene allora. Ehm, cari colleghi, possiamo per favore prendere... Drahí kolegovia, prosím, usadte sa, aby sme mohli začať s vypočutím pána doktora Mingareliho, ktorý je zástupcom riaditeľa z Európskej komisie a ktorý okrem iného má na starosti krajiny okolo Stredozemného mora a dnes je tu s nami a bude diskutovať o vývoji vzťahov teda vzťahy sui generis s Líbiou. Ako viete, Líbia sa nezúčastňuje na mechanizmoch našej politiky susedstva a je to taká zvláštna krajina. A my týmto nadviažeme na september 2009 eh, a január 2010, kedy sme priebežne informovaní, čo je vlastne naša úloha My sme veľmi obozretne sledovali vývoj rokovania a chceme zabezpečiť, že tie podmienky ako dodržiavanie ľudských práv budú rešpektované. A chcem sa poďakovať kolegovi pánovi Sierovi, ktorý spolu s nami zorganizoval, e, zorganizoval toto stretnutie. Je to predseda delegácie pre e, krajiny Magrebu. Nechcem už zbytočne naťahovať čas tohto vypočutia, pretože e, následne bude e, sa uskutočniť diskusia, takže hneď dám slovo pánovi Migarelimu, aby nám povedal, oznámil informácie. Ďakujem, pán predseda. Po štvrtý raz mám príležitosť e, vám povedať, ako prebiehajú rozhovory o novej rámcovej dohode medzi EÚ a Líbiou. Chcem sa vám poďakovať aj za to, že ste pozvali mojich kolegov z komisie. No a teda podelíme sa s vami o pokrokoch, ale aj o ťažkostiach, s ktorými sa stretávame. Samozrejme, naďalej počas rozhovorov rokaní budeme vám k dispozícii, aby sme vám mohli hovoriť o ťažkostiach, aby sme sa s vami mohli, mohli poradiť o tom, ako najlepšie prekonať e, tieto ťažkosti a toto všetko v súlade s článkom 218 zmluvy kde je zakotvená povinnosť pre komisiu zapojiť e, čo najviac Európsky parlament do e, vyjednávania takýchto dohôd. Ako viete, dostali sme mandát na vyjednanie rámcovej dohody od Rady v júli 2008 a začali sme e, v novembri 2008 so samotným vyjednávaním medzi novembrom a júnom sme mali sedem rokovacích kôl v Tripolise a v Bruseli. A 8. a 9. júna naposledy sa ukončilo 7. E, kolo rokovaní v Tripolise. Takže kde sme e, kam sme sa dopracovali. Zatiaľ sme mohli predbežne uzavrieť tri hlavy budúcej dohody. Tu je predbežná dohoda prípade všeobecných zásad, ktoré budú e, základom našich vzťahov, potom finančná spolupráca, to znamená, akým spôsobom budeme, alebo aké nástroje budeme mať na realizáciu našu technickú a finančnú spoluprácu v nadchádzajúcich rokoch a taktiež inštitucionálne ustanovenia, všeobecné ustanovenia, teda inak povedané, dohodli sme sa na architektúre inštitucionálnej architektúre budúcej dohody. Takže zatiaľ sme uzavreli rokovania v prípade týchto troch kapitol. Počas 7. kola sme rokovali o všetkých kapitolách, okrem týchto troch, ktoré som práve uviedol, a okrem hlavy okre, e, o obchode a e, reguláciách. A tu sme ešte neboli schopní predložiť návrh e, našim libijským e, priateľom alebo kolegom. Ešte to musí byť schválené členskými krajinami najskôr. Takže v prípade tých kapitol, o ktorých sme rokovali zhruba pred týždňom v Líbii, sme naozaj dosiahli dobrý pokrok, hlavne v prípade kapitoly o politickom dialógu o hospodárskej spolupráci a o, o, o odvetvovej spolupráci. Kapitola v prípade, ktorých rokovania boli najťažšie, e, sú samozrejme tie, ktoré sa týkajú obchodu. Nie je to nič nové. Ja už som vám povedal, že k týmto obchodným častiam treba odviesť ešte veľa práce. E, a možno až potom sa dohodneme s líbyskými partnermi. Hovorím samozrejme, pretože treba uznať, že skoro vo väčšine prípadov e, dohôd, o ktorých rokujeme s partnermi, napríklad Ruskom, Ukrajinou, e, za Kaukázskom, Sýriou, tu sme ukončili rokovania, ale ešte sme nepodpísali samotnú dohodu. Potom e, Irak, nedávno sme taktiež uzavreli dohodu, ale opäť to nie je ešte podpísané. Takže tá najcitlivejšia časť je vždy tá obchodná v prípade takýchto vyjednávaní. Teraz k politickému dialogu. Líbyskí partnery boli pozorní, otvorení, čo sa týka našich e, obáv a boli e, vnímaví e, z oči voči našim návrhom. Takže my sme skoro na konci rozhovorov o politickom dialogu. Líbia súhlasila, že bude viesť dialog o ľudských právach a demokracii. Je to niečo, čo sme postupne za posledné roky e, vytvorili so všetkými partnermi. V úvode e, rozhovorov nebolo úplne zjavné, že s tým bude Líbia súhlasiť, ale nakoniec súhlasili, že vytvoria e, takýto dialog o ľudských právach a demokracii. Taktiež súhlasili s našimi návrhmi v oblasti boja proti zbraniam hromadného ničenia v oblasti boja proti terorizmu a súhlasili s našimi štandardnými doložkami o ľudských právach. Je to zásadná doložka, ktorej sa de facto hovorí, že každá strana môže pozastaviť implementáciu dohody, ak si myslí, že druhá strana nerešpektuje e, záväzky, čo sa týka e, ľudských práv a demokratických princípov. Jedna vec je zakotviť to v dohode, ale druhá vec je potom samotné uplatňovanie. Mám e, niekoľko čerstvých e, ešte spomienok, ale netýka sa to Líbie. Líbici ale naďalej majú vážne ťažkosti keď od nich chceme, aby bola v zmluve odvolávka na rómsky štatút a na Medzinárodný trestný tribunál. Oni nám e, to povedali opäť a opäť v tých siedmých kolách, že nie sú signatárom e, rímskeho štatútu a že nemajú ani taký úmysel. Takže my pracujeme na e, kompromise, na základe ktorého by Líbíci súhlasili s odvolávkou na nepriateľnú povahu beztrestnosti v prípade zločinov, ktoré sú videné ako najzávažnejšie medzinárodným spoločenstvom. Ide samozrejme o genocídu, o e, zločiny proti ľudskosti a vojnové zločiny. Chcem teda zopakovať, že by išlo o to mať v dohode odvolávku na našu, na našu spoločnú, na náš spoločný záväzok na to, aby najzávažnejšie zločiny, tie tri, ktoré som uviedol, neostali nepotrestané. Nám sa to zatiaľ zdá byť jediný kompromis, na ktorom by sme sa možno mohli dohodnúť s libýskymi partnermi. Ale oni nám jasne povedali, že odvolávka na rímsky štatút alebo medzinárodný trestný tribunál, tribunál, e, to je pre nich červená e, línia, ktorú nechcú e, prekročiť a to nie je jediný partner, ktorý nám to hovorí. Vyjednávame s mnohými ďalšími partnermi a krajinami. Niektorí sú videní ako dôležití partnery EÚ a aj oni zamietaj, odmietajú z akokoľvek odvolávkou na týmto rímsky štatút alebo medzinárodný trestný tribunál. Potom E, sme sa už dohodli na všetkých aspektoch e, v kontexte politického dialógu a to sa mi naozaj zdá byť dosť významný úspech, čo sa týka migrácie. E, tu máme viacero zložitých bodov. Prvý. Otázky readmisie nezákonných prisťahovalcov, ktorí nie sú libyskí štátni príslušníci, ale ktorí prechádzali Libysk- Libiou. E, stručne to pripomeniem, my sa stále snažíme, aby s tretimi krajinami sme mali readmisné dohody, hlavne so susedskými krajinami. A tu partnerské krajiny väčšinou súhlasia dosť jednoducho s tým, že budú e, späť príjmať nezákonných pristahovalcov, ktorí boli zadržaní na území EÚ a ktorí sú príslušníkmi danej krajiny. Takže Libyčania by bez ťažkosti súhlasili s readmisiou svojich štátnych príslušníkov, ktorí nezákonne boli zadržaní na území EÚ, ale nesúhlasili by samozrejme s readmisiou e, všetkých e, tých, ktorí z subsaharskej Afriky prechádzajú cez Líbiu do Európy. Náš rokovací mandát je jasný. Musia e, súhlasiť s readmisiou aj príslušníkov tretích e, krajín, ale oni nám jasne povedali, že pre nich ide o červenú líniu. Ja chcem ešte pripomenúť, že od roku 2003, skoro 10 rokov, vyjednávame readmisnú dohodu s Marokom a to je ten bod, e, ktorý je sporný aj v prípade Maroka, teda readmisia príslušníkov tretich krajín. Tým vám chcem povedať, že to nie je nejaká špecifická líbyská otázka, je to všeobecný problém, ktorý sa týka väčšiny našich susedov. Ďalší bod, ktorý je e, ťažký pri riadení migračných tokov, ide o otázku zaobchádzania s žiadateľmi o azyl. My trváme na tom, aby Líbia poskytovala ochranu žiadateľom o politický azyl a aby e, nenavrácali takýchto žiadateľov, ale Líbia nepodpísala ženevskú dohodu o utečencoch z 51. a jasne povedala, že e, nemá v úmysle e, pristúpiť k tomuto dohovoru v dohľadnej dobe. Takže nechce žiadnu odvolávku. Aj tu ide o skutočný problém, pretože my by sme chceli, aby prostredníctvom dohody, rámcovej dohody sme sa aj posunuli vpred v oblasti ochrany žiadateľov o azyl a utečencov v Líbii, pretože viete, že ich je veľa. Je to jablko sváru a snažíme sa dopracovať k nejakému kompromisu. Tu treba taktiež povedať, že Líbia napriek všetkému súhlasila s odvolávkou na nenavrácanie tých e, migrantov, ktorí potrebujú medzinárodnú ochranu, takže neuznávajú e, pojem utečenec, ale súhlasia s odvolávkou v dohode na potrebu e, nenavrácania tých migrantov, ktorí potrebujú medzinárodnú ochranu. <clears throat> Je to teda krok vpred Nedosiahli sme ešte to, čo chceme dosiahnuť a to, čo je zakotvené v mandáte, ale napriek tomu sa nám podarilo posunúť vpred, aspoň okrôčik. Potom v oblasti víz a migračnej politiky Líbia, tak ako ostatní susedia od nás žiadajú dohodu e, o uľahčovaní u uľahčenom vydávaní víz pre pobyty niektorých kategórií libyských občanov, krátkodobé pobyty na území EÚ. To je to, čo konkrétne ide, ale na to nemáme mandát od členských krajín, aby takáto doložka figurovala v dohode. A potom je tu obchodná časť a ako som už povedal, Mm, tu sme ešte ďaleko od e, cieľa. Tu sú dve ťažkosti, aspoň podľa nás. Naši kolegovia, ktorí vedú e, rokovania o obchodnej časti, nám hovoria, že Líbia e, nemá intenzívny medzinárodný e, obchod e, za posledných 10 rokov, pretože hospodárstvo je zavreté a teda ťažko sa hľadá spoločná reč. Niektoré základné e, koncepty a obchodné dohody, to jednoducho musí byť e, vysvetlené, e, vysvetľované libinským partnerom, takže začíname od nuly. Je to oblasť, ktorá je naviac dosť technická. Druhá vec – my by sme samozrejme chceli jasný záväzok zo strany Líbie, aby v rámci tejto dohody boli prebrané aj e, zásady Medzinárodnej obchodnej organizácie VTO a e, tu váha trochu líbyská strana. A taktiež máme ťažkosti s tým, aby Líbia súhlasila so standstill e, tari, alebo cieľ e, počas e, rokovacieho obdobia. E, to je taktiež základný princíp pri vyjednávaniach, ale opäť pre Líbicov to nie je nič samozrejme. A oni e, teraz prepracovávajú hospodárskú legislatívu, hlavne pokiaľ ide o clá a preto sú trochu váhaví v týchto záležitostiach. Takže skutočné ťažkosti v obchodnej e, časti a tí, ktorí vedú tieto vyjednávania, rozmýšľajú, ako najlepšie prezentovať túto záležitosť Líbičanom. My by sme chceli zorganizovať niekoľko e, seminárov v Bruseli prostredníctvom nástrojov TAEX s cieľom e, priblížiť aký komunotér líbyjským partnerom, aspoň v niektorých oblastiach a taktiež máme už niekoľko technických e, schôdzí medzi dvoma kolami vyjednávaní, aby sme to urýchlili čo najviac, pretože obidve strany e, zopakovali želanie uzavrieť e, rokovania do konca roka, ak to bude možné. Je to ambiciózny cieľ, pretože to už je ako keby zajtra ale ak sa nám podarí mať ešte tri kola v septembri, v polovici novembra a v decembri, tak potom nie je nemožné, že by e, sme predsa len uzavreli rokovania v prípade väčšine, väčšiny bodov koncom roka, začiatkom budúceho roka. Ale napriek tomu chcem povedať, že ešte niekoľko politických bodov, kde taktiež sú červené línie a je tu ešte istá miera neistoty v prípade obchodnej časti tohto rokovania. Ja by som takto zhrnul súčasný stav tohto vyjednávania. V závere by som ešte chcel povedať, že podľa nás je dôležité uzavrieť tieto vyjednávania, aj keď neúspejeme vo všetkých bodoch, na ktorých nám záleží. Pretože prosím som tejto dohody budeme mať uh, inštitucionálny základ na to, aby sme mohli pravidelne e, diskutovať e, na všetkých úrovniach s tými partnermi, s ktorými máme isté spoločné záujmy, napríklad boj proti terorizmu v Saheli, e, potom riadenie migračných tokov, energetika a tak ďalej. A s, s partnermi, s ktorými máme aj niekoľko rozdielov ak budeme mať inštitucionálnu štruktúru vďaka takejto dohode, tak budeme mať možnosť často a na všetkých úrovniach hovoriť o všetkých bodoch, ktoré sú problematické a taktiež o oblastiach, v ktorých máme spoločné záujmy. Ďakujem pekne. Grazie, Ďakujem, pán doktor. A teraz odovzdávam slovo pánovi Gomezovi. Máte 5 minút. Pani Gomezovej, pardon. Je to spravodajkyňa výboru pre zahraničné veci práve pre dohodu s Líbiou. Prosím, máte slovo. Ďakujem pekne, pán Migarelli, za vašu prezentáciu. Mám následovnú otázku. Myslím, že táto otázka už odznela, ale aký je právny základ pre tieto vyjednávania? Poznáme ten mandát, ale právny základ. Na ten ešte stále čakáme. A chcem povedať, že ma teší ten pokrok, ktorý ste spomenuli. Avšak na základe toho, čo ste povedali, vidím, že je tu ešte stále e, niekoľko otvorených e, záležitostí, napríklad odvolávka na Medzinárodný trestný tribunál. Možno, že tu by možno bolo možné dopracovať sa ku kompromisu a teda mať tam tú odvolávku o nepripustnosti, beztrestnosti tých najzávažnejších trestných činov. No a taktiež e, poprosím o viac podrobností o otázkach eh, imigrácie, pardon, eh, vysťahovalectva a politického azylu. Vieme, ako ste povedali, že Líbia nikdy nepodpísala ani neratifikovala dohovor OSN o utečencoch z 51. Ale podľa toho, čo ste povedali, Možno, že by aj tu bolo možné dopracovať sa ku kompromisu v prípade žiadateľov o azyl. No ale počuli sme, že e, vysoký komisár pre utečencov OSN e, vlastne bol vyhostený z Líbie a UNHCR, ktorý pôsobil v pôsobili v Líbii už viacero rokov, e, predstavovali jediný spôsob screeningu takýchto žiadateľov o azyl a migrantov. Takže pýtam sa, aké informácie máte vy k dispozícii o tomto e, vyhostení vysokého komisára OSN. To je naozaj nešťastné, pretože to bol jediný spôsob, ako trochu monitorovať situáciu Eh, vo vzťahu s migrantami a taktiež sa pýtam vás, ako to ohrozilo eventuálne dosiahnutie kompromisu. A ešte vo všeobecnosti k migrácii. Myslím, že je veľa otázok, ktoré by sa dali položiť, ale pýtam sa, na čom ste sa dohodli a e, taktiež chcem vedieť, či ste čítali nedávnu správu Amnesty International o Líbii. Bolo to publikované pred dvoma dňami. Ja som to dostala do rúk až dnes, ešte som si to nemohla prečítať. Ale čo sa týka ľudských práv, tak e, tu sa hovorí v tomto kontexte aj o migrantoch a žiadateľoch o azyl a naozaj je opodstatnené, že EÚ si robí veľké obavy. A ešte jedna otázka. Obchodná kapitola. Tá podľa vašich slov je najproblematickejšia. hovorili ste o tom, že to súvisí s tým, že Líbia je trochu mimo systému VTO, a teda, že má ťažkosti s pochopením mnohých e, princípov, ale vy ste napriek tomu hovorili, že je tu ochota e, sa tu oboznámiť s týmito konceptami aj prostredníctvom tých seminárov, ale pýtam sa, e, ktoré princípy a koncepty sú naj nepochopiteľnejšie Líbiou. Napríklad aj tá doložka o zmrazení cieľ standstill. Ďakujem. Pán Prena, máte 3 minúty. Ďakujem pekne. Ďakujem za tú veľkorysosť. 3 minúty, to je nevýdané, to som ani nedúfal. Ďakujem pán Mingarelli za vašu prezentáciu o súčasnom stave vyjednávaní. Ja chcem zdôrazniť jeden jediný bod a to preto, že minulý týždeň, ako iste viete, v Štrasburgu v parlamente sme schválili oznesenie o citlivej otázke e, popráv v Líbii. V, tlači boli, v libyskej tlači boli informácie, ktoré potvrdzujú popravu v máji 18 osôb aj cudzincov. A samozrejme sú tu obavy, že títo cudzinci nemali ani nárok na nejakú ochranu v tejto krajine. Na, v tomto kontexte by som rád vedel, či trest smrti je súčasťou časti o ľudských právach, pretože keď hovoríte, že sú ťažkosti s demokraciou a ľudskými právami, tak potom tá prvá otázka, ktorá sa mi natiská, je nasledovná. Či e, sa to tu posunulo, e, pokiaľ ide o definíciu demokracie, pretože e, pre nich je, je to Islamská republika a nie demokracia na západný spôsob a preto keď hovoríte o ľudských právach, tak chcem vedieť, či trest smrti je toho súčasťou, pretože vieme, že Líbia odmietla podpísať e, uznesenia OSN o moratóriu v prípade uplatňovania trestu smrti. Je to otázka, ktorá súvisí aj s otázkou utečencov. Medzi tými popravenými v máji sa hovorí, že tam boli aj obyvatelia Čadu, Egyptu a Nigérie a naviac Kadáfiho režima. Vynikajúce vzťahy s e, nigerskou chuntou e, naozaj zdá sa, že sú na rovnakej vlnovej dĺžke s e, tým náčelníkom, ktorý, pardon, kapitánom, ktorý to vedie teraz v Nigerii a cudzinci sú mimoriadne ohrození v Líbii a sú vydaní na pospas s úradom. Takže pýtam sa, či štatút cudzincov a trest smrti je súčasťou e, tých rozhovorov o ľudských právach. Ďakujem za to, že ste dodržali rečnícky čas a teraz dávam slovo pánovi Lockbillerovi. Máte 3 minúty. Nech sa páči, pán Lockbiller, 3 minúty pani Lockbider. Ďakujem, pán predseda. A ja sa chcem vyjadriť k situácii ohľadom ľudských práv. Pán Migarelli, povedali ste, že ste docielili úspechy. K tomu vám môžem len zablahoželať, ak ste spustili dialog o ľudských právach, ale pri štandardnej klauzuli o ľudských právach ste povedali, že to je otázka implementácie e, čo sa teda konkrétne zmení pre e, ľudí, pre občanov Líbie. V tejto súvislosti ste povedali, že Líbia aj naďalej e, síce nechce ratifikovať ženevskú konferenciu, ale e, je ochotná e, neodsúvať iných ako líbyjských utečencov. Ako títo utečenci, ako sa, k ním, ako sa s nimi zaobchádza? Máme početnú dokumentáciu ohľadom toho, že sú vystavení ťažkým porušeniam ľudských práv. A potom druhý bod, pani Gomez na to už odkázala, že je tu tabu libyskej vlády štatút e, Medzinárodného trestného dvora, že sa neratifikuje. Mm, my sme mali mm, konferenciu v Kampale ohľadom e, tohto súdneho dvora a tu je teraz taká mierne sformulovaná nová definícia e, napadnutia že toto bude takisto stíhané ako trestný čin. Nie je toto priestor pre ďalšiu diskusiu s Líbiou, e, pretože sú tu aj iné vlády v Afrike, ktoré zaujali iný postoj. Ďakujem. Ďakujem a teraz má slovo kolega Milan na 3 minúty. Ďakujem, e, že ste prišli k nám do parlamentu, aby ste nás informoval o rokovaní s Líbiou. Mám niekoľko otázok. Poprvé, či by ste nám mohli niečo povedať o otázke inštitucionálnej architektúry podľa zmluvy, pretože tu ste dospeli k najväčším pokrokom. Po druhé, trochu ma znepokojuje, že pre Líbicov je to tá červená línia, teda readmisia tých ilegálnych migrantov z tretích krajín. Ako ste povedali, má to aj E, zlý precedens pre rokovanie s Marokom. A ja sa pýtam, prečo by to mala byť readmisia len pre Libicov, pretože Líbia má navyše veľmi málo obyvateľov, to nie je ako Alžírsko alebo Maroko ako, alebo Egypt. Čiže keď sa to bude týkať len Líbicov, tak tá readmisia nemá ani veľký zmysel. Nehovoriac o tom, čo Líbia robí s migrantmi z tretich krajín a vieme, že sa snažia e, uzavrieť dohodu s Talianskom. To vieme, ako vyzerá. A ja by som chcela, aby sa toto prelomilo. Ďalej, ako to vyzerá s Úniou pre Stredozemné more? Viem, že oni sú tomu nepriateľsky naklonení a nepáčil sa im ani barcelonský proces a ani to, akému tu došlo vývoju a ani energetika ktorá zaujíma dôležité miesto v týchto dohodách. A zajtra, ak sa nemýlim, Španielsko, ktoré končí predsedníctvo, sa odoberie do Líbie a pýtam sa v akom kontexte, v európskom kontexte alebo v bilaterálnom. Ďakujem, pán Milan. Ešte než budeme pokračovať v diskusii, chcel by som privítať veľmi srdečne v mene nás všetkých delegáciu indonéskeho parlamentu. Predseda jej pán Stambuel, predseda prvej komisie. Sú tu v Bruseli v rámci parlamentného stretnutia medzi našimi dvoma parlamentmi a chcel by som, aby táto schôdza bola produktívna a priniesla zaujímavý vývoj v našich vzťahoch. Predovšetkým, aby sme lepšie pochopili sa navzájom. Dohoda o partnerstve a spolupráci medzi Európskou úniou a Indonéziou bola podpísaná v roku 2009 a ja dúfam, aby sa táto dohoda ešte ďalej rozvíjala a priniesla ešte ďalšie výhody pre obe strany. Slovo má pán Kirilov na 3 minúty. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem za túto podrobnú informáciu, ktorú ste nám poskytli. Ja nemám vlastne žiadne konkrétne otázky. Pre mňa je všetko do, v, podstate, v podstate v celku jasné. Obchod nie. Medzinárodný trestný tribunál nie. Readmisia ilegálnych pristahovalcov nie. Mimochodom, dalo by sa to použiť ako nástroj, ako pákový efekt, pretože eh, ten režim eh, príjma eh, utečencov do Líbie, a ak sa to nedohodne, tak e, by to mohol byť ďalší nástroj e, akéhosi vydierania nás. Ešte než poviem niečo k ľudským právam, dovolte mi povedať nasledovné. Aký je náš záujem, aký je náš cieľ s touto dohodou? Povedalo sa, že je to e, kľúčový základ pre dialog. Už sa uskutočnilo 7 negociačných zasadnutí. Je to dialog, ale čo sa dosiahlo týmto dialogom? Ja neobvinujem vás ani komisiu. Ja mám skúsenosti mm, s týmto režimom, eh, s tým prípadom bulharských zdravotných sestier, ktoré boli odsudené na smrť, ktoré boli obvinené tým, že nakazili libyské deti, že ich nakazili AIDS a čoskoro skoro e, budú tri roky od ich prepustenia vďaka e, výrazným krokom Európskej únie a solidarity, ktorá bola preukázaná aj iné vo svete. Ale mohlo by sa to zopakovať. Zopakovalo sa to nedávno so Švajčiarskom. Takže v podstate je to branie rukojemníkom, rukojemníkov. E, spravodlivý, spravodlivý proces ľudské práva, zabudnite na to. Prepačte, možno zniem pesimisticky, ale nie je žiadna iná krajina s takýmto e, e režimom, kde e, e, sa presadzuje demagógia. Samozrejme, musíme jasne e, poukázať alebo definovať vzťahy s touto krajinou. E, Žiadna iná krajina toto nerobí, že si iných občanov berie ako rukojemníkov, vynáša tresty smrti a dokonca ich aj vykonáva. Takže chcel by som naozaj vyzvať, nabádať k obozretnosti. Ďakujem, pán Kirilov, teraz pán Atkins na 3 minúty. Pán predseda, ja som podporovateľom tejto dohody vzhľadom na to, že Líbia má svoje problémy a nie vždy e, splňa očakávania z našej strany. Vy, pán predseda, e, sa vyznáte v dejinách a viete, že e, prepojenia Líbie a Európy sú veľmi silné. Čiže ja si naozaj myslím, že sa musíme pokúsiť podporiť túto dohodu. Mám jednu otázku. Spojené kráľovstvo ako ďalšie krajiny, ale najmä Spojené kráľovstvo malo problémy s teroristami, ktorí úvod, e, údajne pochádzajú z Líbie a teraz e, chcú byť súčasťou zvyšného sveta. E, súhlasíte s tým, že ich záväzky proti terorizmu sú dostatočne silné a demonstratívne a teraz budú skôr spojencom ako nepriateľom. Ďakujem. Ďakujem pán Atkins. A teraz dám slovo doktorovi Vigarelovi na 5 minút, ak je to možné, aby odpovedal na otázky a potom prejdeme k druhej časti diskusie. Nech sa páči, pán doktor. Najskôr, najskôr otázky pani Gomeš. Právny základ, tu musím zopakovať to, čo vám už hovorím 7 krát Komisia navrhne právny základ v závere podľa toho, aký bude obsah dohody. Keď budeme vedieť, čo bude v tejto dohode a aký typ dohody podpíšeme, tak vtedy určíme právny základ. Ja vám môžem iba povedať, že to e, nie je spôsob nejako zmenšiť e, úlohu parlamentu. E, po každom kole prichádzam medzi vás a hovorím o všetkých podrobnostiach bez ťažkosti. My zohľadňujeme vaše pripomienky, vaše návrhy, ale takýto je postoj právnikov a ja sa musím toho pridržať. Rímsky štatút a Medzinárodný trestný tribunál. Tu chcem pripomenúť, že našim cieľom by bolo, aby všetky partnerské krajiny EÚ pristúpili k rímskemu štatútu a spolupracovali s Medzinárodným trestným tribunálom. Žiaľ, nie je to tak. Veľa partnerských krajín, niektorí významní partneri a strategickí spojenci EÚ nespolupracujú a nie sú signatármi. Libyčania nechcú, ale nie sú jediní. Vyjednávam s inými krajinami, ktorí sú videní ako dobrí partnery a taktiež o tom nechcú počuť. Takže to nie je dôvod sa toho vzdať, treba vysvetliť, prečo pre nás je dôležité posilniť Medzinárodný trestný tribunál. Ale naozaj nerobte z toho nejakú líbyskú osobitosť. E, je to jednoducho realita. Keď hovorím, že sme dosiahli pokrok, tak e, fakt, že Libičania súhlasia s odvolávkou v dohode, kde e, sa hovorí o tom, že spolu s EÚ chcú bojovať za to, aby genocídy, vojenské zločiny a zločiny proti ľudskosti neostali nepotrestané, ja som povedal, že to je malý krok, ale správnym smerom. To neznamená, že sme spokojní. To nie je náš mandát. V našom mandáte je e, zakotvené, aby sme dosiahli viac. Ale oni nepovedali, že nebudeme o tom hovoriť. Povedali, budeme o tom hovoriť, nechceme ešte pristúpiť, e, nebudeme sa angažovať ako mnohí ďalší, ale naozaj je to krôčik správnym smerom. Teraz e, žiadatelia o azyl a utečenci je jasné, nechcú podpísať dohovor OSN z 51. Ale aj tu súhlasia s odvolávkou na e, potrebnú ochranu pre migrantov, ktorí potrebujú medzinárodnú ochranu. Takže opäť to nie je úplne to, čo my chceme dosiahnuť. Máme väčšie ambície, ale to je zatiaľ to, čo sme dosiahli. A ani tu nám nedali všetko, ale nedá sa povedať, tak ako e, ste povedali Kirilov, e, nepovedali, že neprichádza to do úvahy, ideme ďalej. UNHCR zavreli tento komisariát v Libii, boli sme tam o pár dní neskôr a povedali sme, že pre nás je to naozaj nepripustné, hlavne v krajine, kde je veľa utečencov a žiadateľov o azyl. Oni nám vysvetlili, že tento komisariát e, je e, mimo zákona a že nespravili všetky e, administratívne kroky na to, aby mali štatút v súlade so zákonom. A niektorí pozorovatelia dokonca hovoria, že je to pravda pre nás napriek tomu je nepriateľné, že zavreli kanceláriu Vysokého komisára pre utečencov. V súčasnosti je delegácia zo Ženevy, z OSN, ktorá sa v Líbii pokúsi dať veci do poriadku a dosiahnuť, aby Líbičania súhlasili s takýmto komisariátom pre utečencov. ale hovorili sme o tom, hovoríme o tom naďalej a e, žiadame od nich, aby e, súhlasili s takýmto komisariatom OSN. Správa Amnesty International, ešte som si ju neprečítal, ďakujem, že ste nás na to upozornili, pozrieme sa na to. Teraz obchodné záležitosti. Najskôr je tu ten problém, že nechcú zmraziť tie clá počas vyjednávania a naviac ešte nevedia, či e, v dohode budú prebrané základné princípy VTO. Konkrétnejšie, moji kolegovia mi hovoria, že sú ťažkosti aj s, s, s verejnými zákazkami. V oblasti služieb nie je národná stratégia, takže sa ťažko príjmajú záväzky Energetika, tu sú ťažkosti a obchodovanie e, s tovarmi, tu nie je taktiež jasne zadefinovaná colná e, báza, takže sa ťažko vyjednáva s partnermi. Pán Preda. Áno, vieme, že je uznesenie parlamentu o popravách, taktiež sme to kritizovali Konkrétne sme konali v Tripolise, španielské predsedníctvo aj naša delegácia, ale v rámci dohody nie je žiadna odvolávka na zrušenie trestu smrti alebo na moratórium. A to je platí opäť pre všetky partnerské krajiny. Nehovorí sa o tom, ale v rámci ľudskoprávneho dialógu a dialógu o demokracii, ku ktorému sa Líbia zaviazala, tak tu vždy hovoríme, že je nutné dopracovať sa k zrušeniu, ale že dovtedy je aspoň potrebné e, vytvoriť moratórium. Potom e, ľudské práva, ako sa zaobchádza s utečencami v Líbii. No zle, nebudem vám klamať ale my nevyriešime ich osud tým, že podpíšeme túto dohodu. Pán Kirilov, treba mať vďaka tejto dohode základ, aby sme mohli pravidelne diskutovať. My nemáme šancu eh, vyriešiť problémy, ak nebudeme diskutovať. Nemôžeme ich iba odsudzovať. Musíme s nimi pravidelne diskutovať. Áno, ale ani diskusie nestačia, ale aspoň môžete hovoriť o stratégii. Môžete im povedať, že chcete, ak chcete dosiahnuť niečo, čo vás zaujíma, napríklad spoluprácu v niektorých oblastiach riadenie migračných tokov, tak potom vy musíte spraviť ústupky v iných oblastiach. Ak nebudeme takto diskutovať a zatiaľ tak nediskutujeme, tak ako chcete, aby sme sa posnuli vpred. Takže ja vám nehovorím, že e, samotná dohoda zajtra vyrieši všetky problémy, ale minimálne budeme mať šancu. Zatiaľ takúto šancu ani nemáme. E, pán predseda mi e, hovorí, že už rečním 7 minút. Otázka readmisií a rímskeho štatútu. Tu som hovoril, že s ratifikáciou nesúhlasia viacerí partnery. To neznamená, že to nemáme od nich žiadať, ale nie je to opäť libyská osobitosť. A e, misia príslušníkov tretich krajín, no veľmi málo krajín s tým súhlasí. E, prvé vyjednávania s Rúskom a Ukrajinou, tam sme to dosiahli, ale boli prechodné obdobia 2-3 roky a e, naviac sme uľahčili vydávanie víz ako protislužbu, ale nejaká krajina s tým len tak nesúhlasí. Potom návšteva španielského predsedníctva, pokiaľ vieme, je to bilaterálna návšteva, ale samozrejme budú hovoriť o najlepšom spôsobe, ako ako vyriešiť otázku Švajčarov, aj keď ten nešťastník už bol e, prepustený. Cieľom, pán Kirilov, už som povedal, je vytvoriť základ pre dialog, aby sme sa posunuli vpred. Nič to nezaručuje, ale ak chceme mať šancu, musíme hovoriť. Ak nebudeme ani hovoriť, nezískame nič. Potom záväzky v oblasti boja proti terorizmu. Ja nemám informácie, na základe ktorých by som vás mohol ubezpečiť, že urobíme všetko, čo sa len dá na boj proti terorizmu, ale môžem vám povedať, že v našich rozhovoroch s nimi nám eh, oni e, neustále opakujú, že sú odhodlaní bojovať proti všetkým formám terorizmu a že sú eh, pripravení s nami konkrétne, konkrétne spolupracovať spolupracovať a bojovať proti terorizmu v Saheli. Tam je 6-7 eh, krajín Magrebu a subsaharskej Afriku, Afriky, Maličat, eh, Niger. A všetky pochopili, že je potrebné mať nejakú spoluprácu na boj proti terorizmu. Takže čo sa týka záväzkov, myslím, že o tom nie je pochyb, ale neviem, či potom konkrétne v praxi naozaj sa toho aj pridržajú. Ďakujem. Ďakujem, pán doktor, pán doktor Mingarelli. Bohužiaľ, vzhľadom k časovému nátlaku som nútený v druhej časti diskusie skrátiť čas, ktorý máme k dispozícii, pretože musíme skončiť o 11. Pán Futre, pani Futre, minúta a pol. Ďakujem pekne. Vždy je veľmi nepríjemné, keď predseda oznámi, že budeme mať menej času. Pán Mingereli, ja som naozaj šokovaná, keď vás počujem e, vysvetľovať e, to o e, UNHCR z vašich úst, to ako keby ste vy verili, že nechceli byť v súlade so zákonom a že ak teda sú vyhostení z Tripolisu, tak si za to môžu sami. Ja viem, že líbyské úrady to už viacero rokov tvrdia, ale je to e, nesprávne, keď vy hovoríte s poslancami o takýchto e, veciach, tak musíte stať na strane UNHCR. E, spýtajte sa ich aj tu v, Brise, v Bruseli, prečo boli vyhostení to je naozaj neuveriteľné, že vy e, tvrdíte to, čo vám povedali e, líbyjské úrady. Je to šokujúce. E, to, čo hovoríte, je správne. Mnohé krajiny, s ktorými spolupracujeme aj intenzívne, aj medzinárodne neratifikovali rímsky štatút. To je pravda, ale o to nejde. Ide o to, že počas rokovaní nikdy to nie je jednoduché a vy ste o tom hovorili veľmi transparentne. Ja nespochybňujem vašu prácu, ale ak e, tam budete vkladať nejaké doložky, ktoré by neboli ratifikáciou rímskeho štatútu, ale ktoré by napriek tomu zohľadňovali genocídu, tak e, pán predseda, prosím, nechajte ma dokončiť e, Ehm, jednoducho nerobíte službu medzinárodnej spravodlivosti. Aj zásada nenavracania, to je absolútna absolútne dôležitá zásada. Prepačte, ja som chcel dať slovo už ďalšiemu rečníkovi, pretože už ste prekročili váš rečnícky čas. A pán, pán predseda, prosím o minimum rečníckého času, aby som sa mohla vyjadriť. Naozaj, ja si myslím, že to je škandalózne, že neumožnite, aby sa vyjadril jeden rečník za politickú skupinu. Väčšinou to tak prebieha. Dúfam, že toto nemienite započtať do môjho rečníckého času. Vy ste hovorili o pokrokoch, o červenej línii pri Eh, Líbičanov Rímsky štatút, Medzinárodný trestný tribunál. Doteraz pán Baro hovoril, že nebude dohoda, ak Líbičania nebudú súhlasiť s podpísaním eh, ženevského dohovoru a vy dnes hovoríte, že sa to nestane. Všetci tí, ktorí nechcú byť eh, pred Medzinárodným trestným tribunálom, tak nechcú podpísať rímsky štatút, aj Rusi, aj Američania. Potom poskytnúť ochranu migrantom, ktorí potrebujú medzinárodnú ochranu. Ja sa len smejem a e, zdržím sa komentáru. UNHCR Ellen Flotter povedala presne to, ako to je a nebudem sa k tomu vrácať. Je, e, ja si vážim zástupcu komisie, ale ja sa vás pýtam, ste naivní, pretvarujete sa, alebo sa z nás smejete. Nečítali ste poslednú správu Amnesty International ale tie rokovania trvajú už niekoľko mesiacov. Skoro som skončila, pán predseda. Ďalšie správy už boli zverejnené a ak nečítate správy e, vládok, tak si prečítajte aspoň e, tlač, e, smejú sa z nás. Chcete dať šancu pokroku, ale ako si myslíte, že je to vôbec možné s Kadáfim? Vy s týmto diktátorom hovoríte, ako keby to bol demokrat. On nie je. E, spýtajte sa švajčiarskych priateľov a uvidíte, ako sa diskutuje s Líbinčanmi. Dobre, a teraz minúta a pol. Slovo má pani Rabatu. Ďakujem. Ďakujem pekne. Kolegovia už položili mnohé otázky o ľudských právach, ženevskom dohovore a tak ďalej, takže k tomu sa nebudem vrácať, ale jedna e, špecifická otázka e, rokovali ste alebo budete o e, situácii žien a máte nejaké zábezpeky o e, právach žien alebo rodiny všeobecnejšie? A druhá otázka. Postoj Líbie e, nachádza sa v Magrebe a vedeli by ste hovoriť e, o tomto regionálnom postoji Líbii v E Pán Panceri na minútu a pol. Ďakujem. Nemám žiadne pochybnosti o, o vyjednávacom mandáte komisie. Došlo k určitým krokom vpred, ale myslím si, že máme pred sebou ešte dlhú cestu a neviem, či optimizmus pána doktora je skutočne opodstatnený Každopádne sa musíme pozrieť na to, aké záujmy máme v Európe, pokiaľ ide o rámcovú bilaterálnu dohodu. Zaujíma nás finančný aspekt, obchodný aspekt a samozrejme aj téma migrácia ľudských práv a tomu musíme venovať veľkú pozornosť. Musíme uzavrieť dohodu, pretože táto môže zjednodušiť vzťahy Avšak povinné to nie je, ak e, stále budú chýbať zásadné body. Mám tri otázky. Poprvé, bilaterálne dohody medzi jednotlivými štátmi. Ako tieto môžu prispieť, respektíve naopak zabrániť e, týmto rokovaniam? Ak sú prínosom, potom je to dobré, ale ak sú prekážkou, potom nie je na mieste, aby blokovali túto dohodu, pokiaľ nebude dosiahnutá európska dohoda. Moja druhá otázka sa týka spätného prijatia. Keby ste nám vysvetlili, aký je hlavný problém pri e, definícii e, e, v, tejto, v rámci readmisnej dohody. A potom nás zaujíma následovná vec. Potrebujeme mať určitú dokumentáciu my, parlament, e, dokumenty, ktoré nás budú informovať o stavu situácie. Potrebujeme mať niečo písomne, písomne nestačí nám len vypočutie. Ďakujem. Záverečné komentáre? Už sme vyčerpali čas, ktorý máme k dispozícii, ale samozrejme ešte e, pán doktor zodpovedá na vaše otázky. Nech sa páči. Ďakujem Pripomienka pani Flotr na ktorej strane stojím. Ja som sa nepostavil na stranu Líbie, ja som hovoril, že sme protestovali proti e, zatvoreniu komisariátu a e, ja som vám iba povedala, aké argumenty nám prezentovali Líbici, aj keď si môžete myslieť, že sú nesprávne. Ja som nepovedal, že je to opodstatnené, my sme im povedali opak, my sme im povedali, že ho musia tento komisariát čím skôr otvoriť a povedali sme, že e, musia e, privítať tú ženevskú delegáciu, ktorá príde do Tripolisu hovoriť o tejto otázke. Ja som e, neuveril ich argumentom. Pre mňa by bolo samozrejme jednoduchšie povedať, že je to škandál a povedali sme im, že bez toho, aby som, im povedal, aby som vám povedal, čo nám povedala líbyská strana. Možno, že na budúce e, potom e, tie oslabené doložky Môžem to povedať tým, ktorí stanovujú negociačný mandát. Máme prebrať všetky ustanovenia medzinárodného práva do dohody, alebo či niekedy, keď sa nám nedarí dosiahnuť to, čo chceme, dosiahnuť to, čo vy e, nazývate akousi prechodnou doložkou. To je podľa mňa skutočná otázka. E, Pani Verža, či som naivný, či sa pretvarujem, alebo či sa z vás smejem, e, môžete vylúčiť tú tretiu možnosť a vyberte si z tých prvých dvoch. Či sme hovorili o právach žien? Áno, hovorili sme o nich, e, hovorili sme s libijskými ženami, a opäť to nie sú moje slova, ja vám o tom len hovorím. Tieto ženy nám povedali, že e, štatút žien je taký ochranársky v porovnaní s inými krajinami. Budeme napriek tomu s nimi o tom hovoriť. E, budeme hovoriť o potrebe zlepšiť situáciu v tejto záležitosti práva žien, práva detí či to bude to, čo sme chceli dosiahnuť e, pôvodne, neviem. Budeme na tom naďalej trvať, ale hovoríme o tom. Oni nesúhlasia s našim základným tvrdením a síce, že e, situácia žien a detí nie je priateľná v súčasnosti vzhľadom na naše hodnoty. E, tri žiadosti či bilaterálne dohody sú e, prekážkou alebo nie. Často áno, hlavne pri riadení migračných tokov, pretože keď hovoríme s krajinami ako je Libia alebo Maroko, e, readmisia, uľahčovanie vízového režimu, oni často argumentujú tým, že majú bilaterálne dohody s Francúzmi, Španielmi, e, Talianmi a preto podľa nich je to z veľkej časti vyriešené, preto sa ťažko pre nás vyjednávajú nejaké európske dohody. Readmisia. Oni súhlasia s tým, že sa môžu k ním vrátiť Líbičania, ktorí sú u nás nezákonne, ale nesúhlasia s readmisiou štátnych príslušníkov tretích krajín. Takže dajme tomu z Nigérie alebo eh, Burkina Faso, Ehm, takéhoto nešťastníka jednoducho nechcú naspäť a hovoria nám, vyriešte si to inak. A to je naozaj hlavná prekážka v rokovaniach, pretože my od nich e, žiadame, aby bolo, e, súhlasili s readmisiou všetkých nezákonných pristahovalcov. Ale opäť, ak chceme e, vyhrať, tak to treba rozšíriť. Musíme k migrácii pristupovať zo širšieho uhla a pozerať sa na to iba cez prízmu bezpečnosti, ale aj cez ďalšie. A ešte k otázke otázky k dokumentom. Uvidíme, zamyslíme sa nad tým, či bude možné vám poskytnúť nejaké dokumenty. Musím hovoriť e, s radou, pretože oni stanovili náš mandát. Ďakujem. Bene, ringraziamo il dottor Mingarelli, incontro proficuo, anche se... pánovi doktorovi Mingarellimu. Sledom na to, že je to veľmi citlivá téma veľmi komplexná. Dúfam, že sme aspoň niečo prediskutovali. Dúfam, že budeme mať čas túto problematiku ešte prehlbiť. Ešte raz ďakujeme, že ste medzi nás prišli. A teraz môžeme prejsť k nasledujúcemu e, bodu. Pozvem sem pána doktora Morelliho, osobitného zástupcu Európskej únie pre Strednú Áziu, aby nám predniesol svoj príspevok Hm, z predsedníckého stola. Počkáme, kým sem dorazí. Takže niekoľko minút mu dáme, kým príde medzi nás. Perfetto, puntualissimo. Výborne. Pán doktor ehm, Morelli bol úplne dochvíľný, takže môžeme začať diskusiu o situácii v Kyrgyzstane. S ním, s osobitným zástupcom Európskej eh, únie pre Strednú Áziu. Ďakujeme, pán Morelli, za to, že ste medzi nás prišli. Ukázalo sa, e, že takéto stretnutia sú nevyhnutné, keď e, sme sa už videli viackrát v ostatných dvoch mesiacoch, ale sľadom na násilie, ku ktorému dochádza v Kyrgyzstanu od 10. júna a vzhľadom k problémom v Oši, kde sa hovorí o 190 mŕtvych a množstve zranených civilistov. Skutočné čísla sú pravdepodobne o mnoho vyššie. Máme tiež dočinenia s veľkým počtom utečencov smerujúcich do Uzbekistanu. A skutočne je to veľmi dramatický scenár. Európska komisia vyčlenila 5 miliónov eur na pomoc obetiam násilia. 11. júna vysoký e, predstaviteľ a podpredseda komisie e, pani Eštonová vydala vyhlásenie v mene Európskej únie, v ktorom potvrdila podporu spoločenstva vyjadrila podporu provizorne ustanovenej vláde, ktorá chce obnoviť poriadok v krajine a ktorá sa snaží o e, dosiahnutie legitimity. Povzbudzovala e, jednotlivých aktérov, aby urobili všetko pre stabilizáciu politického a sociálneho rámca Kyrgyzstanu. Uskutoční sa tam 27. Eh, júna referendum o ústave a prípadné parlamentné voľby by potom mali byť v septembri. O rovnakých eh, záveroch náš výbor eh, diskutoval 14. júna. Pán doktor Morelli na žiadosť eh, pani Eštonovej navštívil Kyrgyzstan a vie nám presne popísať situáciu v Kyrgyzstane a poinformuje nás o ostatnom vývoji. Chcel by som vás, pán doktor, tiež e, požiadať, aj keď e, tá téma je naozaj veľmi e, chulostivá a citlivá, aby ste sa pokúsili dodržať vyhradený čas a teda 10 minút, aby sme potom mali čas následne na diskusiu. A teraz vám dávam slovo. Veľmi sa teším na váš príspevok. Ďakujem pekne, pán predseda. Pokúsim sa vtesnať do toho času, ktoré, ktorý ste mi vyhradili. Viem, že ste prísni, ale áno, máte pravdu, dôležitá je potom diskusia. Ja som dal prednosť vášmu výboru pred eh, stretnutím COPS o mobilizácii našich prostriedkov na boj proti kríze v Kyrgyzsku, ale vedzte, že napriek tomu budem musieť ešte dobehnúť na COPS. Takže a ja mám isté povinnosti. Ehm, hovoríme o veľmi vážnej téme, pretože okrem osudu krajiny ide aj o ohrozenie e, stability a bezpečnosti v Strednej Ázii. Ja som viackrát vystupoval e, na pôde komisie. Tu Európa naozaj pôsobí metodicky a aktívne už 3,5 roka a je tu stratégia EÚ pre Strednú Áziu s cieľom vybudovať dlhodobé partnerstvo. Takže sme mobilizovali naše prostriedky a stojíme pred závažnou situáciou a treba naozaj e, nájsť spôsob, ako prispieť k stabilite a bezpečnosti v tejto časti sveta. Je to úloha nás ako partnera. Túto úlohu sme budovali a musíme ju rozvíjať aj v naliehavej situácii, ako je tá dnešná. Čo sa stalo? Ja sa pokúsim eh, zanalizovať udalosti, aby sme pochopili súčasnú situáciu. Myslím, že je potrebné si uvedomiť, že ide o krízu, ktorá sa vyviela v dvoch fázach. Poprvé, zmena v čele štátu v Biškeku, to už bolo dramatické, viac ako 80 mŕtvych 7. apríla. Je to naozaj neočakávaný zlom. Možno, že niektorí sa na to viac menej vedeli pripraviť, ale ostatní boli prekvapení a e, ukončilo to predsedníctvo, ktoré by sme zjednodušene mohli opísať ako e, nadvládu klanov a bola všeobecná nespokojnosť e, s prezidentom Bakievom. Bolo to za tragických okolností. Už bola prvá zmena, e, revolúcia tulipánov, ale vlastne to nebola ukončená revolúcia, keď odišiel prezident Akajev. Situácia sa zhoršovala. Môžeme sa pýtať, či tu nie je nejaký politický cyklus v Kyrgyzsku. Začína to e, takými eh, túžbami obyvateľstva po demokracii a potom eh, sú viac menej e, trvácne politické e, zložky, ale ten štát ešte nie je e, jasne zadofinovaný, je mladý, je tam stovka oficiálne zaregistrovaných politických strán. No a potom <clears throat> sa nahromadia hn rôzne hnutia, ktoré vyústia do toho, čo sa volá po rusky uličná demokracia, teda e, demokracia ulice, opak demokracia. Potom v mm, tretej fáze e, je to taká, e, také zhábanie moci klanom prezidenta až do chvíle, kedy toto zhábanie vyvolá protesty a obnovu tohoto cyklu vidíme e, predsa len, že sa tento cyklus opakuje a e, je tu istá osudovosť v politickom živote Kyrgyzska. E, politická zložka povedala, že sa chce z tohto cyklu dostať, že chce vybudovať demokraciu, ale opäť je to iba mimoriadne opatrenie, pretože je tu prezidentský dekret, dočasná vláda, a sú príjmané iba okamžité opatrenia. Ten tým poznáme dosť dobre v Kyrgyzsku, pretože EÚ e, v dialogu, ktorý vedia počas návštev, e, ktorým ja predsedám, alebo ktoré vediem, my sme stretávali e, predstaviteľov mimovládok prostredníctvom nemeckého veľvyslanca sme vlastne sa spoznali s novými členmi vlády ešte v časoch, kedy boli ohrození aj fyzicky. Dostali sme ich z krajiny v tom najhoršom. Oni teda vedia, že e, túžia po demokracii, ale je tu naliehavá situácia a tu treba teraz riešiť potom je napätie na juhu okolo Bakieva. Jeho odchod bol veľmi riskantný a my ako EÚ e, sme sa radili intenzívne s ostatnými aktívnymi organizáciami OSN a OBSE a k začiatkom apríla, v máji aj v júni sme tam boli. Ja sa práve vraciam. A e, aby sme sa vyhli duplicite, tak e, sme sa snažili dosiahnuť najlepšie výsledky v teréne a odkaz EÚ bol jasný. My sme to nazvali e, cestná mapa pre návrat k demokracii, teda verejný poriadok, právny štát a návrat k naozaj demokratickej ústave po tých hrozných skúsenostiach. Mali sme obozretné vzťahy aj s vládou, s ministrom, dočasným ministrom pre zahraničné veci. Ten aj neformálne bol prijatý tu v Bruseli a nechceli sme e, zopakovať chybu e, uznania. My sme chceli jednoducho prispieť k stabilizácii tejto krajiny. EÚ podporuje Benátskú komisiu, e, v príprave ústavy je to e, kvalifikované ako parlamentná ústava, aby sme sa e, vyhli opäť tomu systému klanov. Ale Benátska komisia chce, aby to, bolo, aby to splňalo čo najlepšie e, požiadavky právneho štátu a tento návrh ústavy bude predložený na referendum budúcu nedelu. Takto sme sa snažili pracovať e, až do chvíle, kedy e, sa 10. júna stala tá dráma a vlastne začína taká druhá fáza. Čo sa stalo v noci 10. júna? E, niekoľko útokov a stretov medzi etnickými e, menšinami na juhu krajiny, kde už to bolo nepokojné, ale e, doteraz tie strety mohli byť ako tak zvládnuté. Bol možný dialog medzi rivalmi, boli samozrejme obete, ale vždy sa to dalo e, obmedziť alebo nejak e, zvládnuť, ale teraz to bolo také e, naozaj bola veľká vlna násilia, možno, že nedostatočná obozretnosť v Biškeku no, oni naozaj riešia e, tie pálčivé otázky, potom neúčinnosť bezpečnostných zložiek a to uznáva aj dočasná vláda samotná a hlavne e, prezidentka, dočasná prezidentka Otumbajeva. A potom e, e, vyčínanie klanu Bakieva, e, ktorý nejakým spôsobom k tomu určite prispel. Brat eh, Bakieva je v susednom eh, v susednej krajine, ale naozaj bola tu koordinácia. Treba si však položiť otázku aj o činnosti, na, eh, o činnosti naozaj zločineckých zložiek, pretože mesto Och to je platforma pre drogy a boli zneužité e, medzery polície a bezpečnostných zložiek a mm, klany si vlastne e, riešili svoje otázky medzi sebou v tomto údolí, ale ani ďalšie síly nemôžu byť vylúčené mm, islamský extrémizmus, ktorý je prítomný v tejto oblasti. Izbuk, Tabir, Tablík, rôzne názvy, nebudem o tom hovoriť. Takže vystáva veľa otázok. Opravnenosť vlády a inštitúcií. To si musí vyriešiť samotná e, kirgizská vláda. Nemôžeme za nich rozhodovať. My sme povedali, aké sú naše odporúčania. Pracovali sme na maximum, ale musia si to rozhodnúť úrady a občania. A my sa potom podľa vývoja zariadíme, pretože potom je tu myšlienka zorganizovať voľby. Vždy budeme ako pozorovatelia. Bude tam aj OD, IHR, OBSE, oni sú dlhodobými pozorovateľmi, potom verejný poriadok, podporiť e, e verejný pod, e, poriadok, e, tu opäť e, musí zohrať úlohu OBSE, už sú prítomní v teréne, policia musí mať viac právomoci a musí lepšie zvládať situácia. Potom otázka hraníc, pretože tu je e, veľký pohyb e, utečencov, e, stovky tisícok ich išlo do Uzbekistanu a ten, e, tam to naozaj bolo dobre zvládnuté, zorganizovane, kompetentne. No ale ten objem utečencov bol taký, že kapacity boli rýchlo naplnené. Uzbecká vláda však sa obrátila na medzinárodné organizácie aj na EÚ so žiadosťou o pomoc a teraz treba zabezpečiť, aby návrat týchto utečencov, ktorí utekajú pred hrozbami a konkrétnymi útokmi, aby sa teda naozaj mohli vrácať. A už sa hovorí o 35 tisícoch ľudí, ktorí by sa mohli vrátiť, ale to sú len také predbežné čísla. Potom otázka spáchaných zločinov, tie masakry, treba to vyjasniť. Žela to samotná vláda. A potom samotné zmierenie. V súčasnosti aj počas tých dramatických dní sú e, odvážni miestni Kirgizi, ktorí pracovali v teréne Tolekany Maslajova a Abdullah Sisajeva, ktorá pomáhali, ktoré pomáhali to sú dve predstaviteľky občianskej spoločnosti v Kyrgyzsku, ktoré sú s nami neustále v kontakte, informujú nás. A potom e, pomoc. Pomoc je dostatočná, ale treba ju môcť aj bezpečne rozdeľovať a treba umožniť návrat k normálnemu životu. Iba tak sa vyhneme ďalším zhoršeniam. Treba sa venovať e, rekonštrukcii domov, dialógu a zmiereniu. Akú úlohu zohrá EÚ? Najskôr treba viesť neustály politický dialog, treba podporovať úrady v snahe vrátiť sa k demokracii, potom humanitárna pomoc, 5 miliónov už bolo ohlásených k tej pomoci, ktorá už je e, na mieste zhruba vo výške 6 miliónov eur v rámci e, nástroja pre stabilitu. Potom sú iniciatívy občianskej spoločnosti a sociálna stabilizácia nám smerovaná pre e, mladých nezamestnaných, ktorí sú najzraniteľnejší. A potom taktiež úzka spolupráca s OSN, OBS e a ďalšími medzinárodnými organizáciami. Ďakujem pekne, pán predseda. Grazie, Ďakujem, pán doktor Morelli. A, a slovo má pán e, Peter, spravodajca AFETu k Tadžikistanu. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem pánovi Morelovi za toto jasné predstavenie, uvedenie problematiky. Súhlasím e, s tou diagnózou je mi ľúto, že je to 5 rokov e, neskôr, než došlo, e, ako došlo k e, prevzatiu moci a dnes je situácia oveľa horšia ako pred 5 rokmi. Máme tu dočinenia so skutočnou tragédiou. Vidíme tu veľký počet utečencov a má to oveľa väčšie dopady na medzinárodné e, spoločenstvo, keďže nepostupovalo zatiaľ e, z harmonizovania jednotne. Súhlasím s tým, že sú potrebné demokratické e, zmeny. Už boli sľúbené v roku 2005, ale neuskutočnili sa zatiaľ. Nemám taký dojem, že by e, vo vnútri e, spoločenstva, spoločnosti e, boli obyvateľia úplne jednotní. Zdá sa mi, že aj v okolí tých e, štátoch e, nie je veľké nadšenie v súvislosti so zmenami, ktoré sú navrhované. Ak dôjde k referendu, e, Kyrgyzstan bude trochu mimo prezidentskej demokracie a zaujímalo by ma veľmi koľky podporujú takýto rozvoj. Pred piatimi e, rokmi sme možno trochu podcenili situáciu v Kyrgyzstane a dúfali sme, že nová vláda toho urobí viac. Momentálne e, sme opäť pred veľkými skúškami a myslím si, že je potrebné nielen prispieť k stabilizácii, k tomu, aby sa upravila, vyriešila otázka utečencov, ale myslím, že je potrebné, aby medzinárodné spoločenstvo pomohlo Kyrgyzstanu postaviť sa eh, na nohy a síce aj čo sa týka kvality vlády, čo sa týka dobrej eh, správy veci eh, verejných. Myslím si, že je potrebné, aby sme boli veľmi pozorní v tomto smere, aby sme boli veľmi precízni v našich snahách, aby sme spoločne toho urobili viac. A želám vám v tomto smere veľa úspechov, pán doktor Morelli. Ďakujem, pán Peterle a pán Bigenen, 3 minúty. Ďakujem, pán predseda, ďakujem, pán Morel, za vašu prezentáciu a za prácu, ktorú ste doteraz odviedli. Um, vidím, že nie veľa členov má záujem na tejto téme čo je jednou z kľúčových otázok, ktorú musíme riešiť e, v najbližších dňoch. Ja by som položil niekoľko otázok, keďže ten hodnotiaci proces situácie v Kyrgyzstane a Uzbekistane je veľmi jasná. Nie sú tu veľké diferencie v parlamente na túto tému. My sa skôr sústredujeme na to, akým spôsobom podporiť komisiu a radu ako aj e, teda, tieto inštitúcie pri riešení tejto otázky. Ako odhadujete situáciu? Myslíte, že existuje veľký potenciál preliatia e, do iných krajín a regiónov? Po druhé, myslíte si, že súčasná vláda Uzbekistanu, pardon, Kyrgyzstanu, je schopná obnoviť kontrolu v oblasti, alebo či potrebujú zahraničnú podporu. Takže ako vidíte túto myšlienku poskytnutia medzinárodného presadenia práva e, v danom regióne, ktorý by mohol byť nápomocný pri poskytovaní nevyhnutných bezpečnostných a e, bezpečnosti a stability. Ďalšie kroky, ktoré ste spomenuli, by mohli byť e, zlučovanie, trestanie tých, ktorí sú zodpovední za masakre. No a na záver, hlavná otázka v Uzbekistane. E, zvládnuť humanitárnu situáciu. Takže aká je vaša predstava, akým spôsobom budú schopní e, sa vyrovnať e, so situáciou na hranici s Kyrgyzstanom. Odhad je, že približne 100 tisíc utečencov je v Kyrgyzstane, je to pravda a, a aké sú informácie, ktoré máte k dispozícii vy? Vidím, že Európska únia sa zapája a snaží sa čo najrýchlejšie poskytnúť podporu ale aká presne je situácia priamo na mieste, pretože získávame rozličné informácie. Ďakujem. Grazie onorevole Vigenin, onorevole Autola per eh, minuti. Ďakujem pekne pani Hautala na 3 minúty. Myslím, že Európska únia sa môže ponaučiť z tejto tragédie Jedno z ponaučení je, že naozaj potrebujeme regionálny prístup a myslím, že musíme apelovať na uzbekistánske, tadžikistánske a kyrgyzstánske orgány, aby e, sa vyhli tej obrovskej alebo zmierili humanitárnu krízu a regionálny prístup je potrebný vo všetkých ďalších oblastiach spolupráce. Po druhé si myslím, že je to veľmi dobré ponaučenie pre nás v tom, že tu boli určité skoré varovania ohľadom takejto etnickej krízy, ale mali sme vtedy e, tam oči a uši a myslím, že prevencia takýchto katastrof je zaručenie voľnej možnosti e, aktivistov, obhajcov ľudských práv, aby pracovali, pretože oni sú schopní e, vytvárať mosty, znižovať napätie a poukazovať na zneužívanie moci, e, ktoré je väčšinou dôsledkom, teda dôvodom takejto krízy. Amnesty International chce otvoriť hranice pre utečencov z Kyrgyzstanu a pýtam sa na váš názor e, k tomuto problému, akým spôsobom by Európska únia mohla toto urýchliť, aby um, um, orgány príslušných krajín okamžite e, otvorili hranice. Takisto a e, naliehať na nich, aby spolupráci s inými, spolupracovali s inými organizáciami a medzinárodnými orgánmi pri ochrane utečencov. No a Amnesty International nalieha na vlády, aby spolupracovali s agentúrami OSN a ďalšími medzinárodnými orgánmi, aby umožnili e, možnosť e, humanitárnej pomoci a akým spôsobom teda môže Európska únia podporiť e, tento, e, toto evidentné, e, túto evidentnú požiadavku z občianskej spoločnosti. Môže Európska únia nejakým spôsobom obnoviť kolektívnu bezpečnosť a bezpečnostná organizácia tohto regiónu, E, možno za účelom toho, aby sa zabezpečilo, že budú policajné zložky, ktoré zaručia dôstojnosť a bezpečnosť utečencov, ktorí sú na úteku. Grazie onorevole Autola, l'onorevole Angurakis per tre minuti. Ďakujem pani Hautala, pán Angurakis na tri minúty. Ďakujem pekne, pán predseda. A ja chcem povedať, že ľutujem, že nás je tu tak málo prítomných, pretože ide o tragické udalosti. Predtým, ako položím otázky pánovi Morelovi, chcem povedať, pán predseda, nasledovné. Myslím, že v Kyrgyzsku problémy potvrdzujú to, čo už dlho hovorím na našom výbore. Ide o nový kontext, je tu otvorená konkurencia veľkých imperialistických mocností kvôli energiám. E, je tam v Kyrgyzsku americká vojenská základňa, je tam Rusko, Afganistan, jednoducho nestabilita. Takže musím povedať, že úplne súhlasím s vami, pán predseda, aj s vami, pán Morel. Situácia v tejto krajine môže prehlbiť nestabilitu v tejto oblasti sveta. Takže sa vás pýtam, pán Morel, podľa vás, aký je dôvod tohto etnického konfliktu? Prečo došlo k tomuto konfliktu? Vy ste hovorili o precedense, ale aký je naozajstný problém Môžete nám o tom povedať viac? Druhá otázka. Táto situácia v Kyrgyzsku je eh, možno, že vo vzťahu aj s nestabilitou v Afganistane. My sme to eh, všetci počuli. V Afganistane sa situácia zhoršuje kvôli nesúladu medzi eh, vojenským veliteľom v Afganistane a prezidentom Obamom. A ešte, pán Morel, ja sa naozaj pýtam, či je rozumné e, tak krátkodobo plánovať voľby a pritom veľká časť obyvateľstva nie je v krajine a nebude sa môcť zúčastniť. A ešte posledná otázka. Chcem vedieť, či sú konkrétne čísla o utečencoch, ktorí museli opustiť krajinu a pýtam sa, či máte pocit, že sa budú všetci môcť vrátiť. Ja som v tlači čítal totiž to, že mnohí tí, ktorí ušli, sa nechcú vrátiť, pretože sa boja o svoj život, boja sa dôsledkov. Mnohí plánujú ostať v, v, v Uzbekistane a ďalší chcú ísť do Ruska. Pán Nikolaj na 3 minúty. Ďakujem pekne, pán predseda. Nie je pochyb o tom, že situácia v Kyrgyzsku sa dala predvídať, pretože eh, je tu už eh, skúsenosť s konfliktami z minulosti, ale to sa ignorovalo v EÚ ja sa pýtam, či táto situácia by mohla byť e, strednodobo vyriešená, vzhľadom na to, že Rusko váha e, zasiahnuť do konfliktu na rozdiel od toho, čo u nich býva zvykom v tejto oblasti. Myslíte si, že bude politický konsenzus a že bude možné poslať nejakú stabilizačnú zložku do tejto oblasti. Myslíte si, že je dobré, aby EÚ e, skúmala aj možnosť použiť battle groups, teda jednotky rýchleho nasadenia. Ako e, vidíte situáciu na juhu krajiny v meste Oš alebo Och, niektorí hovoria v médiách od 800 tisícoch druhý o 100 tisíc. Každopádne humanitárna situácia je veľmi závažná a žiada si rýchlu reakciu zo strany EÚ. A myslím, že vysoká predstaviteľka Eštonová má príležitosť zviditeľniť Európu. Aj tak, že bude poskytnutá finančná podpora. A ešte posledná otázka. Pýtam sa, či sú informácie o počte obetí kvôli vojenskej armáde, ale dokonca niektorí hovoria o dvo dvoch tisícoch. Grazie, onorevole Nikolaj. Eh, lasciamo la replica al... Ďakujem. Pán e, Morelli teraz zostane slovo, aby e, nám v rámci 10 minút zodpovedal na otázky. Ďakujem pekne, pán predseda. Chcem sa poďakovať všetkým poslancom za otázky, vďaka ktorým môžem hovoriť trochu podrobnejšie o situácii, s ktorou sa budeme musieť ešte istý čas e, zaoberať, pretože za takýto, takýto rozsah e, násilia v oblasti, ktorá je historicky tranzitnou oblasťou a dôležito, dôležitou e, je tu viacero etnických menšín, potom vodné zdroje, vodné nádrže, zavlažovacie systémy a tak ďalej. Takže je tu naozaj mnoho dôvodov pre napätie bez toho, aby sme ešte hovorili o Afganistane ako o susednej krajine, ale k tomu sa vrátim. Otázky pána Peterleho. Ako táto krajina vidí svojich e, spojencov alebo kto sa stotožňuje s našou politickou víziou. Musíme najskôr jasne povedať, že sú tu vysoké očakávania Európy od samotného začiatku. Od 92. som bol veľvyslancom Francúzska v Kyrgyzsku a v tejto malej krajine, ktorá chcela byť Švajčiarskom Strednej Ázie, no, až nás e, striasa, keď si pomyslíme na to, čo sa deje v súčasnosti, ale naozaj malý národ uprostred veľkých susedov a snažili sa nájsť svoju identitu, obrátili sa na Európu a Európa konala konkrétne programy TASIS napríklad, ale e, pre nás to bola vzdialená krajina sused, suseda Číny, ktorú sme málo poznali. Ale napriek tomu sme organizovali e, nejaké operácie, ale nesplnilo to ich očakávania. Zaražajúce bolo, že jedna krajina e, pôvodne otvorila veľvyslanectvo, je ich 15 v Taškente, e, niekoľko, zhruba 10 v Kazachstane. A Teraz e, je aj plne fungujúce e, francúzske veľvyslanectvo, čiže dokopy dve, aj zastúpenie EÚ. Ale sú to iba akísi správcovia projektov. Takže krajina, ktorá bola najbližšia Európe, e, nezískala e, tú pozornosť, o ktorú stála. A to dlhodobo. No a to má svoje dôsledky. Postupne sa programy konsolidovali EÚ. Pôsobila, uvádzam jeden príklad, zhruba 300 tisíc osôb v chudobných oblastiach, ktorí majú minimálny e, príjem e, vďaka aj finančným prostriedkom EÚ už viac ako 10 rokov nie sme neprítomní a tým, že financujeme takýto program minimálneho príjmu pre 300 tisíc Kyrgyzov, tak sme naozaj už výrazne prispeli k stabilite tejto krajiny. Nestačí to, ale e, kto iný, ďalší sa môže pochváliť takýmto e, veľkým programom. Ja iba chcem povedať, ako silnela európska angažovanosť a teraz je to metodické, pretože máme tú stratégiu už 3 roky pre Strednú Áziu. Nechcem však hovoriť o všetkých podrobnostiach, chcem iba povedať, že e, sme angažovaní, pretože boli aj očakávania. No a čo sa týka politickej voľby, ako sa na to pýtal pán Peterle, mali sme dve skúsenosti, teda e, v Kyrgyzsku mali už skúsenosti s dvoma prezidentskými systémami a preto e, s touto ústavou sa nerozhodli pre e, parlamentný režim, aj keď používajú tento názov, aby e, naznačili, že chcú iný prístup po dvoch neúspechoch prezidentského režimu, takže hľadajú niečo nové, nejaký zmiešaný režim, ako by sme to my nazvali, a aby pod, zdôraznili svoju identitu, tak používajú výraz parlamentný, ale v ústave sa napriek tomu hovorí o priamých voľbách prezidenta a nedá sa teda hovoriť, že ide o parlamentný režim, ale nenechajme sa nachytať slovičkami a označeniami. To, čo je dôležité v prípade návrhu ústavy, je snaha nájsť rovnováhu a kontrolný systém, ktorý by fungoval ale e, parlamentné smerovanie má nasledujúci význam, pretože Kyrgyzsko e, už e, dlho má prípady stretov rôznych skupín na ulici a taktiež sú tu napätia rodinné, etnické a klanické. To znemožňuje stabilizáciu alebo stabilizáciu politického dialógu. A na to môže práve slúžiť parlament, takže e, musí to byť sklbené aj s proporčným volebným e, systémom. To je kľúč toho reformného pokusu v súčasnosti. Budú národné kandidátky, a e, tak by sme sa mohli dostať zo 100 na 6-7 politických skupín a zamerať lepšie politický e, dialog. Takže e, to je tá reforma, ku ktorej sa aj my môžeme vyjadrovať. E, tak sa rozhodla vláda, bude referendum. Má byť možné hlasovať v celej krajine, aj keď to bude zložité. Uvidíme ako to dopadne. Ale takýto, e, takéto bolo politické rozhodnutie. To by som povedala ako odpoveď pánovi Peterlemu. A potom ďalšia otázka, úloha Uzbekistanu, utečenci a tak ďalej. Povedzme to jasne. A tým zodpoviem aj ďalšie otázky. Odhaduje sa, že z minimálne 400 tisíc osôb je buď e, interne presunutých, alebo e, sú to utečenci, tak ako UNHCR hovorí, teda tí, ktorí prešli do Uzbekistanu, Džalalabad a Och e, sú na, skoro na hranici. Je toto isté údolie, ktoré je preťaté tými zvláštnymi hranicami Takže sú mm, tam tri krajiny, Uzbekistan, Tadžikistan a Kyrgyzsko, takže toľko to utečencov, ktorí prekročili hranicu. Hlavne staršie osoby, ženy, deti, ktoré opustili svoje domovy, e, tie strážia e, mladí muži, schopní ich obrániť. A e, je to taká samoobrana obcí a miest, prevažne uzbecká. A niekoľko desiatok tisíc sa už vrátilo, takže tým sa znížil počet utečencov. A dnes ráno UNHCR odhadlo, že už zhruba 35 tisíc z tých 400 tisíc sa vrátilo a tu už nehovorím o tom rozdieli medzi interne presunutými a e, utečencami. Zdá sa, že tie návraty sú už možné. Zhruba 100 tisíc ostáva v Uzbekistane a 300 tisíc interne presunutých v Kyrgyzsku. E, tu je cieľ jasný, umožniť čo najrychlejší návrat. A teraz tá naliehavá pomoc e, sanitárna, e, humanitárna, poskytovanie vody, to je zabezpečené. Prichádza to z obidvoch strán. strán medzinárodné organizácie a mimovládne organizácie takúto pomoc poskytujú. Zdá sa, že pracujú vo vyhovujúcich podmienkach. Je tu e, snaha uzbeckých úradov, hlavne e, prostredníctvom Andidžanu. To je najdôležitejšie na uzbeckej strane pre poskytovanie e, pomoci. V roku 2005 to nebolo také jednoduché, pretože sa to e, realizovalo prostredníctvom UNDP alebo UNICEFu, ale teraz UNHCR je v Kyrgyzsku a môže e, pracovať v normálnych vyhovujúcich podmienkach, takže naozaj e, situácia umožňuje dobré fungovanie UNHCR. A taktiež Červený kríž môže pôsobiť lekári bez hraníc a ďalšie organizácie, ktoré sú na mieste. Takže potreby sú známe, je spolupráca s miestnymi úradmi, pretože e, na uzbeckej strane to všetko dobre funguje. Nie sú veľké problémy. Boli dočasné uzatvárania hraníc, pretože boli naplnené kapacity vzhľadom na počet utečencov. Myslím, že toto je to, čo sa dá povedať k Uzbekistanu e, potom veci sú zložitejšie, pretože eh, je tu horšia kontrola v Kyrgyzsku, v Ochu a Džalalabade. Sa to pomaly obnovuje, vláda eh, obnovuje inštitúcie. Pani eh, prezidentka sa bola odvážne pozrieť na miesto navštívila nemocnice, rôzne štvrte. No a tie barikády na e, sebaobranu, ktoré oddelujú jednotlivé e, etnické menšiny. Tieto barikády sú už skoro e, zrušené, možno, že nevždy vyhovujúcim spôsobom policiou, ale aspoň je možné sa pohybovať. A dnes ráno som mal uh, posledné správy, že v Ochu už znova premávajú autobusy. Áno, je tam napätie, nie je to ešte úplne normálna situácia, ale myšlienka normalizácie a rekonštrukcie je kľúčová. Toto treba zdôrazniť a ešte jedna otázka. Pán predseda sa týkala e, stabilizačnej zložky. Musím povedať, že e, tam ešte nie sme. Bezpečnostná rada OSN sa tým zaoberá, Rusko je však obozretné. My môžeme politickú podporu poskytovať, poskytovať humanitárnu pomoc EÚ, eh, e ale čo sa týka bezpečnosti, to OBSE z Viedne môže podporiť policajné zložky a to je dôležité toľko odpovede. Ďakujem, pán doktor. Ešte tu máme dvoch kolegov. Pán eh, Gomez na dve minúty a potom, ak nám to ešte čas dovolí, tak vaša odpoveď, pán doktor. Ďakujem. Pán veľvyslanec, eh, ak som vás správne pochopila, vy si myslíte, že eh, teraz by OBSE malo skôr zakročiť alebo štrukturovať nejakú misiu. Pýtam sa teda, čo v tomto kontexte má spraviť EÚ. A pýtam sa, či by sme nemali tlačiť Bezpečnostnú radu OSN k schváleniu nejakej bezpečnostnej misie. To by e, samozrejme zahŕňalo OBSE, ale aj EÚ a krajiny v tej oblasti, hlavne Rusko ja sa pýtam, prečo si myslíte, že Rusko váhalo s odpoveďou a áno, neodpovedali alebo iba čiasteč, čiastočne e, odpovedali na žiadosť e, prechodnej prezidentky. No a k Číne chápem, že Čína zavrela svoje hranice, čo zo sebou prináša ťažkosti aj pre samotný obchod s Kyrgyzskom. Akú úlohu by mohla zohrať Čína? Čo si myslíte dlhodobo? Či by bolo možné nájsť riešenie prostredníctvom vyriešenia otázky hraníc. Eh, to je v posledných rokoch zmenené v prospech Číny. Gomes, you, Pán Paleckis na dve minúty. Chcel by som sa vás opýtať na vaše, váš názor. E, akým spôsobom môže Kyrgyzsko ovplyvniť stabilitu e, v danom regióne? Predovšetkým v susedských krajinách Kazachstan, možno Uzbekistan, Tadžikistan, Turkmekistan, Turkmenistan. A aká je úloha e, radikálneho islámu v týchto e, oblastiach a v týchto udalostiach? Ďakujem. Ďakujem, pán Palečkis. A teraz je čas na odpovede pána Moreliho. Rýchlo k týmto dvom otázkam OBSE. Ja som už v úvode povedal, že e, sa koordinujeme s mimoriadným e, vyslancom OSN pána Jenča, predtým to bol pán Kubiš. Pôsobí v regióne aj s veľvyslancom Karžanovom e, vyslaný OBSE do Kyrgyzska a aj ja na základe mandátu Lady Ashtonovej. Takže sa od začiatku koordinujeme. Stretli sme sa prvýkrát tri dni po udalostiach v Biškeku a snažili sme sa dohodnúť a odtedy sme v neustálom kontakte. Takže naozaj je tu dobrá spolupráca. Nie je to buď jedno alebo druhé, ale všetky tri dokopy a snažíme sa rozdeliť si úlohy a snažíme sa vyhnúť niečomu, čo by bolo dramatické v tejto situácii, duplicita, aby sme si nestali v ceste a aby boli odkazy jasné, aby jeden nehovoril to a druhý opak. Situácia je dramatická, takže sa treba snažiť hovoriť jedným hlasom, mm, zdieľame informácie, takže sa snažíme sprostredkovať e, odôvodnené stanovisko a teda dobre si rozdeliť prácu. A v súčasnosti, čo sa týka policie, bezpečnosti a kontroly e, vládou nad bezpečnostnými e, zložkami, tu musí naj, čo najskôr začať pôsobiť, pôsobiť OBSE. Zatiaľ sa to e, skúma v týchto dňoch, ale mala by byť podporená poskytnutá podpora, stovka osôb, 50 expertov a teda podporiť e, policajné zložky. Nepôsobiť teda priamo na mieste, ale e, uľahčiť e, tú kontrolu. E, milície a žandári tí sú trochu stratení po 7. apríli, po tých udalostiach. A bolo to uznané aj lídrami. To velenie je roztrieštené Mnohí boli zabití. No a je tu naozaj veľká neistota. Zdá sa, že tá kontrola sa postupne obnovuje vďaka dočasnej vláde a teda pomôže OBSE, pretože je to najlepšia organizácia a EÚ sa pripája so všetkými členskými krajinami Rusko. Pani Gomez sa pýtala, prečo Rusko váha alebo je zdržanlivé. Hovorilo sa v rámci spoločenstva nezávislých štátov, boli isté rozdiely, pretože keď bolo možné vyhnúť sa nejakému, ehm, nejakej pomste, spoločnej pomste, ktorá by sa skončila krvi prelievaním, a hrozila by občianská vojna. No a Bakiev potom, pro, potom odišiel do Bieloruska. Niektorí chcú naďalej konfrontáciu okolo Bakieva z Minsku a potom tu bola žiadosť Atumbajovovej po druhej fáze mm, po násilí na juhu. Obratili sa na Rusko, ale Rusko si to chcelo e, preskúmať v rámci OTSE, po rusky ODKE. Ale malo sa to zaoberať iba vonkajšími hrozbami alebo Eh, jednoducho nič v prípade vnútornej krízy. No a aj keď eh, boli eh, diskusie, nakoniec sa Rusko rozhodlo, že sa zdrží akejkoľvek akcie v rámci tejto organizácie pre bezpečnosť v tomto regióne. Čína je naďalej veľmi diskrétna. Od 7. apríla boli útoky na majetok Bakievovho klanu, ale aj proti niektorým e, čínskym majetkom. To bola taká reakcia tej chudobnejšej časti obyvateľstva, ale je to všetko citlivá otázka. A Čína v, na juhu bola e, dosť prítomná 1300 Číňanov bolo evakuovaných v posledných dňoch z oblasti Och, to, že tam e, sú dosť prítomní. Nejde o to zavrieť e, čínsku hranicu, ale bol spomalený obchod, e, čo je problematické pre dovoz čínskeho tovaru a prosperitu tejto oblasti. Už myslím, že toto sú odpovede na vaše otázky a ešte k tomu, čo povedal pán Palecký z susedia v oblasti. Kazachstán sa snal, snažil zohrať mimoriadnú úlahu, pretože je susednou krajinou a taktiež pretože teraz predseda OBSE. A teda bol nepochybne aktérom. Je to jeden z troch mimoriadných e, vyslancov. Sme v kontakte. A Kazachstan sa trochu bál e, toho, že sa tá kríza dostane aj do Kazachstanu a teda e, hranica bola zavretá, čo je veľmi zlé pre sever Kyrgyzska. Teraz je dočasne opäť otvorená aspoň pre dovoz bežného tovaru, <clears throat> ale záležitosť nie je vyriešená a je to citlivé. Uzbekistan. K tomu som už hovoril. Hranica je pod kontrolou. Boli prijatí utečenci, môžu sa teraz vracať. Ale Uzbekovia na hranici zastavili aj Uzbekov, ktorí chceli ísť do Kyrgyzska a chceli sa zúčastňovať na e, e, obrane, nezákonnej obrane ich bratov z uzbeckej menšiny v Kyrgyzsku. Takže to by situáciu len zhoršilo. A Tadžikistan aby som hovoril o všetkých susedoch Kyrgyzska. Tu nebolo nejaké mimoriadne napätie, ale vieme, že cez Tadžikistan prichádzajú extremistické hnutia, destabilizačné prvky. <clears throat> A e, gerila hnutie z Tadžikistanu, utečenci z Vaziristanu z časov Talibanu, tí sa taktiež snažili preniknúť do Kyrgyzska. E, išli po tranzitných e, cestách, e, na ktorých sa pašujú drogy, vymieňajú sa zbranie za drogy a to všetko naozaj je destabilizačné. Má to oslabiť vlády v týchto krajinách, takže naozaj toto je krízový faktor. No a teraz súhrnom. Sociálna situácia je veľmi nestabilná, verejná moc ešte nie je stabilná, potom sa ozrkadľuje v Kyrgyzsku aj e, konflikt v Afganistane a Všetko sa to, všetko to naozaj prepuklo v tých mestách Och a Jalalabad. Tu naozaj treba pôsobiť. Medzinárodná pomoc však je prítomná a musíme aj v tejto ťažkej situácii hovoriť o rekonštrukcii, o návrate a o zmierení, pretože iba takto môžeme e, zabrániť budúcim problémom. Je to zložité, ale EÚ spolu s ostatnými partnermi a organizáciami, ktoré som uviedol, si plní svoju úlohu. Naše úsilie z posledných rokov znamená, že máme dobrú pozíciu, lepšiu ako ešte pred pár rokmi. Ďakujem. Eh, Ďakujem pekne. E, vypršal čas pre pána doktora, aj teda náš čas. Skutočne to bolo veľmi zaujímavé. Obdržali sme informácie o naozaj veľmi dramatickom vývoji, ale tiež pozitívne aspekty a signály. Takže ďakujem všetkému. Ďakujem aj pánovi e, vyslancovi z Uzbekistanu. Žiaľ, nemám teraz možnosť dať vám slovo ale dostal som informáciu, že nám poskytnete písomné vyhlásenie, kde popíšete tú komplikovanú situáciu, najmä v súvislosti s migráciou veľkého počtu utečencov. Určite sa nad tým zamyslíme, bolo to pre nás veľmi užitočné a bude to podnetné, eh, aby sme sa zamysleli nad tým, ako postupovať ďalej. Ďakujem, teraz si urobíme prestávku na 5 minút a potom bude zasadať rozšírené byro. Vidím, že ešte tu nie sú koordinátory hlavných stran, takže o 5 minút budeme pokračovať. Ďakujem.